Uh, Takže kolegovia, prosím, aby ste sa pousádzali, aby sme sa pustili do popoludnejšieho programu. Takže e, e, e, nový generálny riaditeľ Matias Rutte nám približí Task Force Mediterranean. Tí, ktorí tu tu už boli do obeda, si uvedomujú, že pomerne tematicky eh, jednosmerne orientovaný je dnešný deň. Už talianskí eh, ministri prezentovali priority svojho predsedníctva, ale teraz eh, pristupujeme k tým konkrétnym aktivitám a teší ma, že ste tu zastúpení v takom počte. Napriek tomu, že je to už pokročilý júlový dovolenkový dátum, Takže verím, že všetci tí, sa do, ktorí budú chcieť hovoriť, sa dostanú k slovu. A ospravedlňujem sa tým, ktorí do poludnia sa nedostali k slovu. Úvodom chcem povedať, že Task Force Mediterranean bol e, zostavený na základe záverov e, Rady pre vnútro a spravodlivosť 7. 8. oktobra 2013, ktorí reagovali na e, tragédiu na eh, plavidle s utečencami v oktobri 2013 a eh, pred Lampedusou vlastne prišlo o život 360 migrantov. Aký je mandát Task Force Mediterranean je identifikovať nástroje, ktoré má EU k dispozícii? na neformálnom zasadnutí ministrov eh, vnútra a spravodlivosti v Miláne preberali túto tému a e, vlastne teraz si e, e, vypočujeme nového generálneho riaditeľa, generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti, ale on má skúsenosti v tejto oblasti aj z iných subjektov v rámci inštitúciálneho rámca EÚ. Takže približí nám činnosť Task Force Mediterranean a po jeho úvodnom slove bude priestor na diskusiu. Takže ako prvé dám slovo e, pánovi Rutemu, aby nám približil činnosť e, Task Force, potom dáme slovo talianskému predsedníctvu a potom e, budú mať priestor členovia Európskeho parlamentu. Takže nech sa páči, pán Rute, máte slovo. Ďakujem. Dobré popoludnie vám všetkým, vážené poslankyne a poslanci EP. Je mi veľkou cťou e, e, toto vaše pozvanie na prvé riadne zasadnutie novoetablovaného e, výboru LIBE. A pán predseda, blahoželám vám k menovaniu. Ja som teda ten nový na palube nejaké dva mesiace som už v tomto poste, venujem sa teda problematike vnútra dovolím si tvrdiť, že moja krivka e, učenia sa a zbližovania sa s problematikou je veľmi intenzívna. Nebudem vám čítať nejaký traktát, chcel by som sa však venovať niekoľkým kľúčovým bodom a samozrejme potom by som sa pokusil odpovedať na e, niekoľko otázok počas rozpravy. Ja verím, že tie aj vaše otázky budú podnetom podnetom k tomu, aby som e, vás lepšie spoznal. Asi sa zhodneme na tom, že téma migrácia je jednou z hlavnou tém práce e, počas e, ďalšieho funkčného obdobia parlamentu, aj komisie. Ako viete, novozvolený predseda komisie e, veľmi plný entuziasmu hovoril o tejto téme migrácie. Takže e, mám sa teraz vyjadriť k tej téme Task Force Mediterranean, to znamená e, tú e, nasadenú skupinu pre ten región Stredozemného mora. Určite, že je to problematika alebo téma, ktorá má viacero dimenzí, keď sa len zamyslíme nad migračnými tukmi počas ostatných mesiacov, napríklad vo východnej časti Stredozemného mora, ale aj západnú časť a keď sa zamyslíte nad nestabilnou situáciou na pevnine na východ od nás, na Ukrajine, tak skutočne e, tých, e, tých ohnízk je veľmi veľa a treba im venovať pozornosť. Ako už povedal e, pán predseda Moráš, Hm, hm, priblížil vám eh, vlastne korene, alebo z čoho vzýšiel, zišla táto eh, eh, skupina nasadenia v Task Force. Máme 44 stranový dokument, ktorý pojednáva o viac ako 300 aktivitách a operáciách tejto akčnej skupiny. Task Force Mediterranean ale pozrime sa na niekoľko posledných mesiacov. Zamyslíme sa nad e, neformálnym zasadnutím ministrov pre vnútro a spravodlivosť toho zasadnutia vzýšla potreba stanoviť priority priority e, zamerané na aktivity, ktoré chceme uviezť do života e, z titulu riešenia situácia v Stredozemnom mori. A dovolím si zoskupiť do troch pilierov tieto priority. Prvá, prvý pilier e, to je jasné, všetky tie aktivity ktoré máme spustiť alebo ďalej rozvinúť v súvislosti s našimi vzťahmi smerom na tretie krajiny, čiže partnerstva za mobility, potom e, partnerské e, e, programy regionálneho partnerstva ďalej, venovať sa problematike pašovania, obchodovania s ľuďmi, ako venovať pozornosť zločineckým organizáciám, ako lepšie e, v rámci siete si odovzdávať informácie e, týkajúce sa práve týchto migračných tokov. Druhý pilier je e, pilier, ktorý sa týka ochrany a ostrahy hraníc. To je hlavička kroky po operácii Mare Nostrum už pán predseda sa zmienil o tragickom incidente veľkých rozmerov v oktobri 2013, keď viac ako 360 migrantov prišlo o život pred tým, ako sa dotkli pevniny v Lampeduze. Za prvých 6 mesiacov tohto roka, ak ak opäť hovoríme o počtoch migrantov, ktorí sa pokúšali, pokúšali prekročiť Stredozemné more, okolo 160 eh, mŕtvych. Tí sú teda eh, formálne evidovaní eh, v rámci evidencie Frontexu. To znamená, tá situácia k dnešnému dňu je už polutovania hodná a to hovoríme o, o, o situácii už po nasadení Mare Nostrum opatrení. To znamená, musíme sa ďalej bytosne venovať týmto otázkam. A tak ako e, e, a, a taktiež by bolo dobre, keby počas diskusie sme tomu venovali pozornosť. Máme teda pilier tretie štáty, e, druhý pilier je teda ochrana ostraha hraníc a tretí pilier a to je pilier pod hlavičkou Solidarita a zodpovednosť EÚ alebo v rámci EÚ ešte stále som trošku outsider, ale eh, viem, že niekto eh, eh, bojuje za hlavičku Solidarita a ďalší tábor, ktorý je za zodpovedný postup. Ale ako by tieto dva dva zbory, dva tábory nekomunikovali, nepokúšali sa združiť sily, ale myslím si, že E, v tomto e, tá ingerencia komisie, moje osobná zaangažovanosť by mohla prispieť k tomu, aby sa to sklbilo a aby z toho vzýšiel akési, akési európske riešenie. No a posilnenie spolupráce, operácií EASO, zlepšenie azila, práce s azilantmi, ďalej e, e, zlepšenie schopnosti zvládať e, naliehavé urgentné situácie bez toho, aby sa ostrakizovali niektoré členské štáty. No a ako lepšie využívať mechanizmus, ktorý umožňuje článok 33 do Dublinského nariadenia a tak ďalej. Inými slovami, a zjednodušene povedané, ak hovoríme o situácii v strednej časti Stredomoria, e, samozrejme neopomínajúc Líbiu a ďalšie. Určite sa k tomu ešte dostaneme. Všetci si musíme položiť otázku, čo čo vieme v, tomto, v tejto veci urobiť, nielen v kontexte Task Force Mediterranean, ale v kontexte koncipovania určitých politík, určitých programov počas najbližších piatich rokov. Isto sú tu hov- úvahy o vytváraní tzv. Eh, tých legálnych e, eh, tras pre migrantov, ale e, toto sa podarí e e presadiť, ak dokážeme lepšie obhájiť celkovú koncepciu vonkajších hraníc EÚ a v najbližších mesiacoch očakávam intenzívnu diskusiu týkajúcu sa európskeho systému pohraničných stráží a toto ide reka v ruke aj s peniazmi, rozpočtami, ktoré sú k dispozícii pre e, rôzne agentúry v rámci e, toho viacročného finančného výhľadu. Ďalej, ako zabezpečiť to, aby ten azylový systém, o ktorom ste vy rozhodli, aby skutočne aj fungoval ako skutočne európsky systém. No a v neposlednom rade ako, ako riešiť také náročné otázky ako pašovanie ľudských bytostí, obchodovanie s nimi. E, to sú e, dve rôzne veci, ktoré, e, ktoré predstavujú veľmi komplexné situácie. Operácie v strednej časti Stredozemného mora. Potom sú to opatrenia krátkodobého charakteru, a potom sú tu samozrejme principiálne otázky. Zároveň však európsky občania budú od nás očakávať, aby sme vyrukovali s odpovediami na tieto naliehavé otázky a to, čo najskôr. Myslím, že Európsky parlament eh, neocenuje, ak nejaký eh, byrokrat z komisie pridlho reční. Takže tým skončím a teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem pekne, eh, pán Rutter, a ďakujeme za to, že ste príliš dlho nerečnili, že ste sa venovali tým kľúčovým aspektom a že ste nám tu nepopisovali detálne prácu Task Force. A preto je priestor na zodpovedanie otázok. Ja vyzvem aj talianské predsedníctvo, aby ste nechádzali do detajlov, aby ste si zobrali za vzor pana Ruteho, aby ste vypichli tie kľúčové úlohy tej Task Force alebo azylového balíka EASO, e, Dublinské Dublinské nariadenie. A ako vy vnímate úlohu EP? Rada e, e, je exekutíva. E, oni teda realizujú a majú na to finančné prostriedky. Úroha EP je trošku iné. Takže namiesto príliš rozsiahlých prezentácií radšej venujme čas diskusii. Takže pán Kalambo a pán Kapo za talianské predsedníctvo máte slovo. Dobrý deň, pán predseda. Volám sa Filipo Kolombo. Som koordinátorom odboru pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti stáleho zastúpenia Talianskej republiky tu v Bruseli. Len niekoľko slov, pretože v tom úvode generálneho riaditeľa pána Rúteho sú veci, ktoré absolútne súhlasia s tým, čo by sme chceli povedať. Možno len dva body k tomu, čo bolo pred nedávnom povedané na neformálnom zasadnutí Rady v Miláne. pre e, spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Jeden, jedna vec sa týka toho politického aspektu. My chceme počas týchto nasledujúcich mesiacov tak ako povedal pán generálny riaditeľ Rúte, povzbudiť e, taký horizontálny prístup solidarity k tejto otázke, pretože ide o diskusiu ohľadom niektorých e, aj umelých aspektov, pretože Európska únia, ako povedal jeden minister počas neformálneho stretnutia, v eh, Miláne, eh, že nie sme, nie sme spokojní tak eh, s tým, ako sa aplikuje v praxi dublinské narodenie. Niektoré krajiny, ktoré sú vystavené práve tomuto tlaku migrantov, nie sú spokojní s tým, takisto ani krajiny, na ktorých dopadajú tie sekundárne vplyvy. Takže myslím si, že chceme urobiť všetko preto na to, aby počas nasledujúcich mesiacov táto spokojnosť bola vyššia. Možno niekoľko výsledkov budeme môcť aj veľmi rýchlo dosiahnuť. My by sme sa chceli teraz zamerať na to, aby sme teraz tú súčasnú logiku emergencie alebo takého toho rýchleho nasadenia prekonali, pretože operácie Mare Nostrum to sú operácie, ktoré sú naozaj realizované pri veľkých humanitárnych krízach. Je zrejme, že Mare Nostrum to je len dočasná operácia, ktorá bude zameraná na to, aby sme vytvorili priestor pre oveľa udržateľnejšiu realizáciu takéhoto aspektu, ktorý predstavujú práve migračné toky v rámci Stredozemného mora. Uvedomujeme si, že v Stredozemnom mori a hlavne v tej centrálnej časti je to veľmi naliehavá otázka, tak ako bolo povedané, tam je ten najväčší tlak migračných tokov, kde je to najviac viditeľné. Takisto si uvedomujeme, že všetky európske hranice, vonkajšie európske hranice sú alebo v blízkej budúcnosti budú môcť byť predmetom práve takýchto alebo objektom takýchto veľkých migračných tlakov. Takže počas následujúcich mesiacov by sme chceli možno nejaký taký template vytvoriť alebo poskytnúť skôr takú metodiku, ako e, sa dá čeliť migračným tokom. Ďalšie piliere, ktoré boli spomenuté v rámci teda oblasti Stredozemného mora a tej centrálnej časti, tak ako to spomenal pán Rute, a s tým absolútne súhlasím, je, sú práve v centre našho záujmu. Na tom pracujeme tak na technickej úrovni, ako aj na úrovni stálych zástupcov, aby sme čo najskôr vám mohli zaslať tak komisii, ako aj SVČ, a s politickou podporou samozrejme Európskeho parlamentu čo najrychlejšie ľudí do eh, týchto eh, akcií, aby sme našli také operatívne možnosti, ako by sme mohli čeliť trvalo udržateľným spôsobom práve tomuto migračnému toku v oblasti Stredozemného mora. Samozrejme, že máme tu nejaké aspekty, tak ako to bolo spomenuté, Takisto aj náš minister dnes ráno o tom hovoril, eh, ktoré sa týkajú posilnenia Frontexu. To sú podľa mňa tie veci, kde musíme naozaj pokročiť veľmi rýchlo k konkrétnym krokom hlavne v oblasti Stredozemného mora, čo by umožnilo v tejto oblasti Európy eh, čeliť eh, súčasnej situácii. A tuto Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu a dúfame, že Európsky parlament bude zakomponovaný nielen do tých rozpočtových aspektov tejto činnosti, ale aj do konkrétnej realizácii, do konkrétnych krokov. Toto potrebujeme na európskej úrovni. To je to, čo potrebujeme aj pokiaľ ide o spoločnú činnosť, o spoločné operácie, kroky v rámci dobrej realizácie, dobrého fungovania dublinského nariadenia. My za nás potrebujeme ako krajina, ktorá je naozaj najviac vystavená e, týmto migračným tokom, identifikáciu. Potrebujeme naozaj pracovať na tom, aby sme zabezpečili to, že všetky tieto povinnosti budú plne rešpektované a dúfame, že všetci tí, ktorí sme sa stretli v Dubline a ktorí sa venovali práve všetkým týmto e, operáciám, prispejú k tomu, aby sme trvalo udržateľným spôsobom mohli čeliť e, tomuto silnému tlaku migračných tokov. Dúfam, že e, tento, táto, tento náš námet, táto naša motivácia bude a všetky tie normy, ktoré sme schválili, budú Mm, naozaj dodržané, aby všetci títo utečenci sa vyhli týmto tomuto dramatickému osudu, ktorým ich častokrát čaká. Potom niekoľko aspektov. Viem, že už nemáme toľko síce času, ale niekoľko aspektov, ktoré sa týkajú otázky, čo sa stane s týmito osobami, ktoré prídu zo severu Afriky a ktorí prichádzajú na územie Európskej únie. Chceme čo najrychlejšie vedieť, zamyslieť sa nad tým, že či by sme mohli vytvoriť program takých ochrany osôb, ktorý by bol posilnený, kde by bola silná zložka resettlement a dúfame, že to bude to, čo sa nám podarí zabezpečiť za nás za nás, nielen za našu krajinu, ale za všetky krajiny. A potom posledný aspekt, ktorý spomeniem a tým končím, a to je otázka boja s, s e, kriminálnymi živlami, ktoré v rukách držia liace tejto veľkej teroristickej, e, pardon, veľkej e, e, zločineckej siete. Všetci tí, ktorí pašujú, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami. Dúfame, že budeme môcť čo najrýchlejšie napriek tomu, že nástroje už máme k dispozícii, prispieť a prikročiť ku konkrétnym aktivitám vzhľadom na aj výmenu e, informácií veľmi rýchlo. Dúfame, že budeme môcť za, e, e, zasiahnuť tieto zločinecké siete nielen na našom území, ale aj v krajine ich pôvodu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja chcem len pripomenúť novom, nováčikom v EP, e, že predsedníctvo e, má to žezlo v ruke e, v súvislosti s akčným e, plánom a e, skutočne oni, oni e, implementujú, e, uplatňujú v praxi to, čomu sa členovia tohto výboru venovali v tej legislatívnej oblasti viac alebo menej v súvislosti aj s Dublinským nariadením. Ja som už dnes do obeda hovoril, že chceme zmapovať situáciu počas jesene ohľadom špecializácie. O tom sa hovorilo o tých špecifikách sa hovorilo aj na tom neformálnom zasadnutí ministrov. Hovorilo sa aj o úlohách, ktoré čakajú agentúry a na to ich mohli, aby to mohli vykonávať agentúry, potrebujú aj finančné zázemie. Chcel som informovať tých nových členov o tejto skutočnosti. Máme tu e, rečníkov, ktorí vyjadrili e, e, požiadavku vystúpiť za koordinátorov. Uh, Mrs. Wickstrom, and then in members, Mr Diaz de Mera, uh, Mrs Gomez, Mrs Daly, um, uh, Scar Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? Ešte niekto by sa chcel pridať do toho zoznamu? Máme čas, takže nie je problém vás pridať do zoznamu. čo ste chceli poznamenať? Takže beriem späť, nemáme veľa času. V porovnaní s e, dramatickou situáciou dnes do poludnia, v porovnaní s dnešným ránom máme viac času teraz ale treba zabezpečiť princíp e, e, rovnoprávnosti E, takže vidíte, že sa tu presúvajú papiere a diskusia, ale koordinátori majú toľko času na vystúpenie ako všetci ostatní. Čiže všetci sú si postavení naroveň, bez rozdielu. Prosím pri tých vystúpeniach sa držať dvojminútového limitu. Takže, pani Sipl, máte slovo. Dve minúty, poprosím vás. Ďakujem. E, pokúsim sa zmestiť do dvoch minút vo svojom úvodnom slove ste e, sa zmienili o viac ako 300 rôznych aktivitách Jo, to znamená, že migrácia a situácia v Stredomorí sa viaže na mnoho rôznych aspektov, na ktoré sú zamerané tie aktivity. Avšak, ako vy, e, e, tak aj rada hovorí veľa o tom, že Frontex musí byť posilnený ale Frontex nemá výločne dočinenia s utečencami. Frontex je agentúra na ochranu hraníc, preto sa natíska otázka, či Frontex má ešte mm, mm, intenzívnejšie e, nepriedyšnejšie e, chrániť tie hranice E, e, inými slovami, e, zatiaľ som nepočula veľmi o tom, ako v prípade katastrof utečencov z, z vojenských regiónov, z utečencov pred katastrofami a inými drámami, ako sa dostanú bezpečne na územie EÚ po druhé, mnohí utečenci, ktorí sa ocitnú v Stredomorí, e, neutekajú pred vojnovým stavom, ale utekajú pred biedou. Čiže máme nejaké čísla aj v tých krízových krajinách. Je jasné, že je dopyt po pracovných e, miestach a E, ide o ľudí, ktorí majú akademické vzdelanie a takí, ktorí ho nemajú. Aké sú teda možnosti legálneho pristahovalectva? Či to bude režim e, na báze modrých kariet, kvot, alebo ako to bude? Tretia otázka. Azylový balík. Je jasné, kedy a v akom rozsahu členské štáty EÚ započnú s reálnym uh, uplatňovaním tohto balíka, už existujúceho balíka, azylového balíka. Štvrtá otázka, dublinské nariadenie to rozdelenie utečencov, dobrovoľné príjmanie utečencov, komisia na to ponúka peniaze, ako to bude vyzerať e, predovšetkým v tých krízových obdobiach, či dôjde k nejakým zmenám, čo sa týka riadenia tokov utečencov. Pán predseda, E, upozorňuje. E, nie len otázky, ale môžete mať možnosť e, prezentovať aj určité stanoviská k tomu, ako vy vnímate úlohy tej skupiny Task Force v Stredomorí. No a ospravedlňujem som jednému kolegovi, ktorého, ktorý bol opomenutý z dopoludnia. Bol na zozname rečníkov, ale bol ako si prehliadnutý, za to sa veľmi ospravedlňujem ďalším rečníkom je pán Kirkov za ECR. Ďakujem. Na úvod chcem eh, eh, avizovať, to prosím to aj zapísať, eh, že treba poďakovať tým, ktorí každodenné stoja z očí v oči veľkému tlaku aj, emo, aj, aj emocionálnemu e, tlaku pri e, takýchto prívaloch e, utečencoch. Ak dovolíte, použijem použijem takú analógiu, že použite rýchlo väz na veľkú ranu. 35 tisíc migrantov dorazilo do, na talianské pobrežie tohto roku. No a vzhľadom na veľkosť a silu EÚ mali by sme mať lepšie riešenie, lepší postup, než máme dnes. Taliansko e, e, je vystavené veľkému tlaku utečencov, ale veľká časť z nich nezotrváva v Taliansku, ide ďalej. E, tieto podmienky, s ktorými sa potýkajú títo ľudia, ktorí sa ocitnú v Taliansku, tie podmienky, a nechcem tu nič spochybňovať, uvedomujem si, že je to veľmi náročná úloha, ale jednoducho tie postupy a tie podmienky nie vždy dobre fungujú. E, mali by sme sa viac zamýšľať nad regionálnymi programami ochrany, teda zamerané na krajiny pôvodu. Mali by sme venovať väčšiu pozornosť v podmienkach v tých záchytných, tých príjmových táboroch, príjmacích táboroch je potrebné spolupracovať s OSN v tejto veci, ale čo je na najvyššie dôležité, e, je pripraviť sa na e, situácie, ktoré budú ešte komplikovanejšie, než sú dnes. E, musíte si uvedomiť, v akých životných podmienkách, v akých, aká je motivácia tých ľudí, ktoré opúšťajú svoju domovinu a snažia sa dostať do EÚ za veľmi prekérnych okolností a veľmi prekérnym spôsobom. E, Frontex čoraz častejšie naráža na tu už opisované problémy na mori. Zdá sa, že nepristupujeme tu s dostatočnou vážnosťou, e, e, nezabezpečujeme to dostatočnými ľudskými finančnými zdrojmi. Zatiaľ hovoríme o obrovských výzvach, ale z tejto e, obrovskej výzvy sa môže stať veľmi chaotická výzva a problém. Ďakujem, Timothy. Pani Wilström, Cecilia. Ďakujem. Ja vítam tú prácu, ktorá bola doposiaľ odvedená a je veľmi dôležité, aby Task Force Mediterranean pokračovali vo svojej práci a tá práca vedie ku konkrétnym výsledkom, keďže neexistujú žiadne legálne alebo bezpečné trasy na prepravenie sa do EÚ. Všetci migranti, ktorí prechádzajú cez Stredomorie, prechádzajú e, toto more s pomocou e, rôznych zločineckých skupín, prevádzačov a obchodníkov. Z toho titulu mám trošku problém s tým, aké pojmy sa objavujú v dokumente. Na strane 3 sa hovorí o tom, že e, e, sieť by mala bojovať proti neregulérnej migrácii. To je hlava 22. Snažíme sa potierať nelegálnu migráciu, ale alternatívnu, alternatívne trasy pre legálnu migráciu nemáme. A chceme potierať nelegálnu migráciu a zároveň e, ochráň, zachrániť ľudské životy, e, na to sa núka len jediné riešenie. Bezpečná nelegálna trasa do EÚ. Bod 2 v dokumente e, má nadpis, kde hovorí o posilnenie legálnych spôsobov vstupu na územie EÚ, ale pojednáva sa tam o študentoch, o migrácii za, e, za účelom už e, vopred existujúcich pracovných dohod a e, samozrejme, ja verím, že pre študentov a výskumníkov nájdeme riešenie čo najskôr. Mám s tým skúsenosti. Ja som bola spravodajkyňou pri Dublinskom nariadení, takže veľmi dobre viem, o čom hovorím. Uh, preto si dovolím tvrdiť, že je nevyhnutné vytvoriť e, e, legálne spôsoby e, pre vstup na územie EÚ na strane migrantov. Ak nebude takáto legálna trasa, legálna forma, tak ich vlastne vháňame do rúk zločineckých skupín a prevádzačov. Len veľmi málo členských štátov sa podiela na e, mechanizme dobrovoľného príjmania utečencov. Komisia organizovala e, už síce dávnejšie konferenciu o presídlencoch. Uvažovali ste spolu s komisiou a OSN e, zorganizovať nejakú osvetovú akciu, ktorá by apelovala na členské štáty, aby boli ochotné príjmať viac týchto migrantov. Treba si uvedomiť naliehavosť situácie v mori a e, skutočne je potrebné mať celoeurópsky postup a nielen postup niektorých členských štátov. Vôbec vás netlačím do kúta a e, nezastrašujem, ale len apelujem v prospech toho, aby všetci participovali, aby všetci hľadali e, spôsoby na to, e, aby členské štáty sa zhostili povinnosti, ktoré majú. Ja samozrejme by som privítala vydávanie tzv. humanitárnych víz v, vo, veľ, na veľvyslanectvách alebo aj dočasných konzulárnych úradoch v príslušných krajinách pôvodu týchto utečencov a je veľmi na škodu, že nie je o tom ani slovka, ani zmienky v dokumente o Task Force Mediterranean. A rada by som vedela, prečo toto bolo absolútne odignorované. Ďakujem, Cecilia. Pán Demera. Ďakujem pekne, pán predseda mm, mojich prvých pár slov sa, prvých pár slov sa bude venovať tomu, že chcem teraz privítať pana Ruteho na tomto fóre. Chcem mu poblahoželať veľa úspechov, takisto aj ako váš predchodca, aby sme mali veľmi plodnú spoluprácu. Dnes ráno som vám poslal list a žiadal som o stretnutie, aby sme mohli prerekovať viacero záležitostí, ktoré ma veľmi zaujímajú a ktoré takisto veľmi zaujímajú tento náš výbor. Takže teraz nebudem klas otázky a vzhľadom na to, čo nám pokynul tu pán predseda, pán Kloto Moráš, Chcem sa vás e, spýtať, alebo teda možno mať tu takú krátku úvahu, aby ste nám mohli vysvetliť e, niektoré veci, ale viem, že na to nemáme veľa času. Pokiaľ ide o, o e, toto zasadnutie, hovoríme konkrétne o Task Force pre Stredozemné more a nie o ostatných otázkach. A povedal by som, že súhlasím vo veľa veciach s tým, čo práve teraz povedala Cecilia Wikstrom. Absolútne súhlasím s jej názorom, pretože veľmi dobre vie, aké, v akom stave sa to nachádza a treba všetky tieto jej pripomienky zvážiť. Viete, Stredozemné more, pán predseda, to je oblasť, kde je najväčší migračný tlak. Je to práve v tej ústrednej centrálnej časti, kde zažívame tie veľké tragédie oveľa väčšie ako na tom východnom konci alebo na západnom konci. Na západnom konci takisto sa odohrávajú tragédie na pozemných eh, hraniciach Sautia eh, Melili s krajinami Severnej Afriky. Všetky tie operácie, ktoré zabezpečoval Frontex, pokiaľ ide o kontrolu hraníc, vonkajších hraníc EÚ, celý ten rad, séria operácií, toto sú naozaj užitočné, potrebné veci, ale nie sú dostatočné ale samozrejme, ja súhlasím aj s tým, že je potrebné posilniť Frontex. Prečo? Pretože skúsenosť nám ukazuje, že technicky je priam nemožné sledovať eh, v podstate takú vodnú líniu, ktorá má niekoľko tisíc kilometrov, aby sme zabezpečili ochranu vonkajších hraníc. Nie, operácia Task Force Mare Nostrum, ktoré podľa mňa zakončená neúspechom. Je to vlastne neúspech práve tej naliehavej činnosti Európskej únie. Áno, slúži na niečo. Nie, nejde o ochranu vonkajších hraníc, ale ide o záchranu ľudských životov. Naozaj ide o záchranu ľudských životov. A v tomto zmysle preto vítam túto operáciu a vítam takisto aj posilnenie Frontexu. Ale keďže viem, ako všetci my tu vieme, že Frontex to je spolupráca a medzi rôznymi krajinami a veľmi dobre vieme, že kontrola vonkajších hraníc EÚ je v kompetencii, vo výlučnej kompetencii každého členského štátu. Zatiaľ čo Frontex je čo? Frontex je konštatovanie toho, že vonkajšie hranice EÚ sú spoločnými hranicami a je potrebné ich ochraňovať. Prečo? Preto, aby sme ochraňovali jedno z najväčších eh, slobôd, ktoré sme si tu eh, stanovili a to je sloboda pohybu. A pán Rute, v tomto kontexte by som chcel ukončiť týchto mojich pár slov tým, že vám poviem ešte následovné. Utečenci, azyl, nie. Európska únia doteraz nemá spoločnú politiku v tejto oblasti. Európska únia nie je solidárna, pokiaľ ide o oblasť azylu. Európska únia nedistribuje spravodlivo a rovno rovnakým spôsobom e, tento tlak. Pozrime sa napríklad na Bulharsko. Bulharsko nemôže samo čeliť všetkým tým utečencom, ktoré prichádzajú či zo Sýrie alebo z Líbie. Nie. Európska únia nakoniec už musí mať ozajstnú vlastnú politiku, ktorá by bola solidárna a ktorá by sa venovala práve otázke azylu a utečencov. Ďakujem. August in Bulgaria and uh, Ďakujem. Takže Bulharsko a Švedsko ehm, boli tie dva príklady, o ktorých sa hovorilo na neformálnom zasadnutí ministrov práve v súvislosti s Sýriou. Takže pani Ska Keller má slovo. Ehm, ďakujem. A Ďakujem a ja vás chcem privítať v novej funkcii a dúfam, že budeme mať e, veľa spolupráce v nasledujúcich rokoch pár vecí. Vy ste e, tu vedli veľa e, dôležitých tém a veľa otázok e, a ja chápem, že tá pracovná skupina nielen kladie otázky, ktoré všetci poznajú, a sú to otázky, ktoré treba vyriešiť, ale že aj navrhujú odpovede. A keď som si pozeral tú správu v tom pracovnom dokumente komisie, je to zoznam vecí, ktoré už sa dejú a ktoré sme videli je to iba zoznam, ale aké sú priority, aké poučenia ste mm, získali z Lampedusy a zo zostavenia e, tejto pracovnej skupiny? To je bolo pre mňa zaujímavé vedieť. A tiež uh, veci, kde členské štáty namietajú. A z hľadiska zelených je jedna z poučení, ktoré by sme mali zobrať, čo spomenuli aj sociálni demokrati, ale brali je, ako sme spomenuli dnes ráno pri stretnutí s talianským predsedníctvom. Žiaľ, minister Rafana vôbec nehovoril nič o tom, o prístupe utečencov k právnej pomoci, e, pretože e, ľudia musia platiť e, pasirákom s ľuďmi a nie iný spôsob, ako podali kolegovia. To je kľúčový problém, ale ako to budeme riešiť? Len ak budeme mať právne možnosti prístupu. A UNHCR hovorí, že náš vlastný azylový systém e, nestojí za svoje pomenovanie, ak nemá prístup zabezpečený prístupnosť logické. Ako budete riešiť túto otázku? A už v Sogolskom programe spred 5 rokov sa hovorí, že musíme um, riešiť túto tému a musíme robiť um, štúdie uskutočniteľnosti, eh, čo je najslabšie, čo možno robiť, ale ani tie mm, štúdie uskutočniteľnosti neboli robené, takže otázka je, aký je prístup pracovnej skupiny, ako eh, vy to chcete riešiť, eh, lebo vieme, že to viac na členských štátoch a komisia nie je tu jedný problém, ale mm, videli by sme nejakú iniciatívu Mnohí to povedali, aby som tiež rada vedela, čo presne chcete, aby Frontex robil, pretože oni e, sa zameriavajú na úplne iný problém, ako sú utečenci zo Sýrie. Čo presne očakávame e, od Frontexu, že urobí, e, e, čo im dáme tie milióny navyše, okrem tých miliónov, ktoré na to čerpali minulý rok. Čo presne majú robiť? To bolo veľmi zaujímavé vedieť, pretože možno, že sa zhodneme, len keď každý povie, že posledníme Frontex a my niekde nevieme, čo to znamená, tak potom máme problém. A napokon predsedníctvo spomnalo, že Dublin, systém Dublin má byť zlepšený. A ako, akým smerom, viem si predstaviť, že k väčšej solidarite, ako tento parlament už sa zhodol veľakrát v minulosti, eh, ale aké sú kroky, aká je situácia teraz v rade ako sa to diskutovalo na neformálnej rade EHA, ako komisia tiež navrhuje nové iniciatívy k Dublinu. Next is Mrs. Da- Ďakujem teraz pani Dali. Thank you, Mr. Chairman. Whilst thanking the Commission... Ďakujem, pán predseda. Mm, keď už som sa poďakoval komisárovi a všetkým účastníkom zapojeným doplnenia eh, opatrení, eh, hlavne VIS a agentúra EU, ktoré sú aktívne eh, zapojené doplnenia, tak ja by som rada vážne pozbudila všetkých účastníkov, aby posilnili plnenie opatrení, ktoré sú spomenuté v správe pracovnej skupiny. A tu sa e, hlavne odvolávam na e, opatrenia zamerané na boj proti e, pašovaniu ľudí a obchodu s ľuďmi a organizovanému zločinu a vrátanie identifikácie. A tu sa odvolám na komisiu a Frontex, Europol a EASO, a IS a ďalšie členské štáty a EU e môže um, priniesť pridanú hodnotu. E, spravodajca pracovnej skupiny spomenul pár pilotných projektov. A zatiaľ, čo je dobré požívať pilotné projekty, aby sa to vyskúšalo v teréne, tak ja myslím, že treba zabezpečiť vhodné hodnotenie týchto mm, a riadne hodnotenie týchto projektov a potom postupovať s plnohodnotnými projektami. Podľa mňa samotné pilotné projekty neodľahčujú tlak na členské štáty Stredomory. Ja myslím, že musíme konať rýchlo a hlavne vzhľadom na e, nevýdaný rast e, príchodu azylantov na e, južné pobreže EÚ a e, vzhľadom na to chce, aby e, komisia plánovala ďalšie sledovanie a postupovanie týchto pilotných projektov, pretože čas je dôležitý a viem, že pilotné projekty a ich spracovanie prebieha a to je dôležitá iniciatíva, no ja by som bol rád, aby sme tiež posudzovali spoločné spracovanie a ja by som bola rada, keby komisia mohla ďalej vysvetliť, aké kroky um, plánuje v tejto veci. Gomez, Ďakujem teraz, Anna Gomez. Even if, uh, the approach... Aj keby uh, to bol sekretársky prístup, s ktorým nesúhlasím, zdá sa mi veľmi iluzórna táto stratégia, ktorá bola načrtnutá, pretože je to úplne oddelené od toho, čo sa deje na vonkajšom fronte EÚ. No toto nebude fungovať. Keď my na druhej strane prosím som našich e, nástrojov zahraničnej politiky konáme tak, že to hrazujeme a úplne tomu protirečíme. Aký je zmysel týchto všetkých e, snách e, vyjednania readmisných dovod, ak sa e, neplní to, čo je napísané. Aký má zmysel e, odvolať sa na Líbiu? Naši vodcovia hovoria o Líbii ako o krajine, ktorej stabilita Líbe je zlyhaný štát a zahraničný minister Líby minulý týždeň bol na v Rade bezpečnosti a žiadal o medzinárodnú operáciu, aby e, ju zachránili od úplného chaosu. Je to e, pred e, našim Prahom a ľudia tam chodia z celé Afriky a teraz naše politiky sú katastrofou. Pozrite sa naše politiky v africkom rohu. Etiópia, Sudán, Eritrea Mnohí z tých ľudí e, idú cez Líbiu do Európy a naša politika je katastrofa, takže absolútne musíme konať. A vyjadriť to v našej strategii pre e, vnútro. A musíme preto zabezpečiť, e, že podpredseda bude to všetko koordinovať, v opačnom prípade to nebude fungovať, ani nemôže. Dovolte mi opýtať sa ďalšiu otázku. Mohli by ste vám povedať, aký je dopad týchto úsporných opatrení vo schopnosti a kapacite našich národných zdrojov, aby to riešili a vyjadrili v akomkoľvek rámci, v tomto strategickom rámci, aby robili, čo je potrebné. Pretože ja sa pozriem na moju Ukrajinu, Portugalsko a napriek dobrej vôli profesionálov, tu bolo veľa zdrojov a je to veľmi zlé vyjadrenie všetkých služieb, ktoré to majú vyjadriť a som si istý, že to není jediný. A ak chceme, aby to bolo zmysluplné, tak musíme oveľa väčší dôraz klásť na právne prostriedky migrácie. Musíme uh, konať uh, oveľa lepšie, ako konáme v tejto súvislosti. Sylvie Guillaume. Teraz Sylvie Guillaume. Dans un autre možno takým iným spôsobom e, prezentácie by som sa chcela vrátiť k tomu, čo povedala Anna. Pokiaľ ide o Task Force pre Stredné more, e, samozrejme tieto by mali nadalej trvať. Prvá tragédia, ktorá sa odohrala v Stredozemnom mori, kde pani komisárka Malstromová takisto na papieri uznala, že sme sa nič nové viac menej neudialo. Čo ma však znepokojuje, je to, že opätovne sa treba ubezpečiť o tom, že máme vyvážený prístup k tým návrhom, ktoré boli odprezentované, takisto aj k tým aktivitám, ktoré e, tu e, realizujeme, aby sme mali taký E, shopping list pre jednotlivé členské štáty, zároveň aj celý rád aktivít, ktoré by sa mali realizovať. Možno by ste nám mohli povedať, ako komisia chce vyzvať členské štáty, aby implementovali možno také menej populárne opatrenia, ako je opätovné e, Eh, humanita- ako tie, ktoré sme už spomínali, buď humanitárna výzva, alebo tá otázka reallocation, takže toto všetko sú veci, ktoré by sme mali zdôrazniť a poskytnúť určité údaje. A potom ďalšia vec, ktoré by som sa chcela venovať, neviem, či to je naozaj skutočnosť, ale chcela by som vedieť, či viete o nejakom projekte, ktorý sa volá MOAS, ktorý by mal, dávam to teda do podmienovacieho spôsobu, ja som si to totiž to minulý týždeň v Európskej tlači prečítala, teda ktorý by mal tento projekt byť akousi, pro, akýmsi projektom, ktorý by sa mal venovať záchrane ľudí, malo by to byť financované z úkromných zdrojov, evidentne ide o nejaký malcký projekt, Aký, aká je účasť Európskej komisie v tomto projekte a či teda o ňom niečo vie. I, I heard something about this, but I, I don't know. I don't know. But anyway. Mm, niečo som už o tom počul, no neviem, Mirem možno o tom niečo vie. E, počul som, že niečo sa o tom e, deje. Možno malckí kolegovia majú vedomosti o tom, aby to zistili. Teraz už e, nám narastá zoznam rečníkov. A Teraz pán Kirkos. Ďakujem, pán predseda. Dva predchádzajúci rečníci hovorili veľmi vhodným spôsobom. O tejto otázke, ale chcela som povedať, že pre Taliansko a pre Grécko Frontex a Task Force zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a prispievajú k tomu, aby sa eh, vyhlo všetkým ďalším stratégiám. Je potrebné však eh, sa skôr venovať tomu, aby táto ich činnosť v rámci Stredozemného mora sa troška presnula do toho východného sektora, aby to nebolo len v eh, tej centrálnej časti Stredozemného mora. Podľa nás ide naozaj o veľmi dôležitú činnosť, napríklad pokiaľ ide o otázky o migračných tokov z Líbie, ale pokiaľ ide o utečencov z Palestíny alebo zo Sýrie, ktoré prechádzajú cez ten, tú východnú časť Stredozemného mora, tam tie toky sú oveľa silnejšie, takže potrebné mať naozaj globálnu stratégiu pre celú oblasť Stredozemného mora. Chcem sa spýtať, či s tým súhlasíte a či viete o nejakých konkrétnych eh, činnostiach, o konkrétnych eh, krokoch, ktoré by zabezpečili túto eh, globálnu logistiku. Takisto pokiaľ ide o otázku tretich krajín, všetky tie rôzne možnosti im poskytované, aby utečenci takisto boli boli aj informovaní o tom, aké nebezpečenstvo e, im hrozí, aby mm, boli, mm, dostali čo najviac informácie, napríklad pokiaľ ide o, o azijské krajiny. Zamýšľate nad tým zakomponovať aj azijské krajiny do tohto programu? Ďakujem. next is, uh, Thomas Ďakujem. Teraz pán Tomáš Tutovský. Grazie al Presidente, grazie um, il signor Rute, parlo italiano. Budem hovoriť po taliansky. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Rúte. Ja som stratek a pre mňa je eh, veľmi dôležité položiť vám jednu otázku. Existuje stratégia so špecifickými nástrojmi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 A ďalší rečník je pani Pinberg. Nech sa páči. Akým jazykom chcete hovoriť? Ja myslím, že čo sa deje v Stredmarí je hrozné, ľudia sa topia, pretože e, chcú e, mať lepší život a my súhlasíme, že, že s tým súhlasíme a že e, chceme niečo urobiť a otázka je, ako vyriešiť problém. A myslím, že keď by sme e, zvýšili daňové zdroje, tak by sme e, zachránili životy a posunuli naše hranice a možno, že e, pašeraci ľudí by potom nemali o to záujem robiť to. Možno, že títo pašeráci by mali prestať ohrozovať e, životy ľudí. Chcem sa vrátiť k tomu, čo povedal Cecilia Wikström predtým. Ľudia, ktorí sa snažia dostať do EÚ, čo robíme? Mm, budeme si chcieť e, vybrať z tých miliónov utečencov, ktorí e, pustíme a ktorých nie? E, to je zaujímavé, čo nám o tom poviete. Myslím, že by sme sa mali zamerať na to, aby sme pomáhali ľuďom v utečenských táboroch na mieste prostredníctvom Vysokého komisára pre utečencov a urobiť pre nich všetko možné. Potom je tu dublinské naredenie a ja vo Švédsku žijem a vidíme, že a stredomorské štáty neplňa um, povinnosti a potrebu uh, odobrať otlačky prstov, pretože tom zaostávajú a my by sme radi primali ľudí dôstojne a týchto integrovali a je veľa spôsobov, ako to robiť, aby sme pomohli čo najviac ľuďom v teréne. Teraz, eh, kolegovia, uzavriem tento zoznam a poslední teda rečníci budú pán Halalo a pán Vojt. Sara, vy máte slovo, lebo ste nedostali slovo minule. A Cecil Kiengi, takže štyria poslední rečníci a potom zatváram zoznam. Takže ďalší rečník je, bude pán Falovaho. You mentioned the need to create Ďakujem, pán predseda. Vy ste spomenuli potrebu vytvoriť spoločný európsky azylový systém mene Solidarity a tiež, aby ste ich odradili od tzv špekulatívneho e, výberu v azylového systému, ako pán Juncker povedal. E, som zvedavý, čo to môže znamenať v praktickom vyjadrení. Ako vieme, rôzne členské štáty majú e, extrémne rôzne štandardy alebo právo na znovu zjednotenie rodiny, takže vytvorenie spoločného systému, čo ktorý vyžaduje, eh, by vyžadovalo, aby niektoré členské štáty eh, značne zvýšili svoj štandard alebo ho znižili a toto by hm, bez pochyby nebolo možné ani politicky, ani ekonomicky. Ďalšia vec je, že by sme mali pamätať na to, že mnohí z týchto ľudí, eh, ktorí chodia cez Stredomoria a žiadajú azyl, nie sú utečenci podľa stanovených kritérií. Oni e, žiadajú azyl z jednoduchého dôvodu, pretože e, e, nie sú iné hm, správne spôsoby, ako sa dostať do Európy. Mnohí ľudia hovoria, že by malo byť k dispozícii viac e, právnych e, kanálov, ako sa dostať do Európy. No ľudia, ktorí trpia katastrofickou nezamestnosťou, nemajú e, spôsoby, ako ponúknuť zamestnanosť stovkám tisícov ľudí, ktorí sú kvalifikovaní a ako ich e, zaintegrovať do spoločnosti a vidíme, že toto zlyháva v celej západnej Európe. Takže rád by som vedel, aká je naša dlhodobá stratégia. Je jasné, že takéto pristovalectvo neodstraní chudobu v Afrike a na druhej strane to vytvára obrovské problémy tu v Európe. Ďakujem. Thank you, colleagues. Maybe now stick to two minutes, please. Teraz, kolegovia, prosím, držte sa dvojminútového limitu, lebo už e, nám dochádza čas a ďalší príspevok je od e, Soraya. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chápem, že pretože to už trvá dosť dlho, tak budem hovoriť stručne. No, rada by som sa opýtal, že či v EU budeme eh, rozhodovať o tom, či budeme humaní, alebo či sa snažíme chrániť naše hranice. Ja myslím, že je to veľmi eh, dôležité, aby eh, sme eh, zaujali postoj k tomu. Dnes budeme rozmýšľať o stratégiách a pridelovať peniaze rôznym orgánom. Čo Kristina povedala je, že by sme mali pomáhať ľuďom tam, kde sú. No jedna vec nevylučuje tú druhú. A myslím, že musíme akceptovať skutočnosť, že Európa môže pomôcť ľuďom, ktoré sú v zlej situácii, keď e, utekajú pred stíhaním a tak ďalej. Čo sa týka e, Romom v, ľu- v Švédsku, tak títo sú európske občania a ja myslím, že mm, Kristina Vimbera jej e, strana vo Švédsku hovorí s jej rasistickou propagandou. To nepasuje k tomu obrazu, ktorým namalovalo Švedsko a ako ľudia čelia tejto mm, naliehavej situácii. So, Teraz pán Vojt. Ten... Ďakujem za slovo a ja som uh, pozorne počul uh, pána Reutera, vy ste hovorili o uh, nespokojnosťou uh, so štátmi, čo týka plnenia Dublinskej dohody a um, um, najprv uh, k uh, tomu prechodnom riešeniu, o ktorom ste hovorili, určite tá pracovná skupina má obrovskú úlohu zachraňovať životy ľudí, ale čo dnes um, bolo vyslovené uh, najprv riešenie prostredníctvom posunenia hraníc a uh, druhá možnosť bola spomenutá legalizovať nezákonné pristahovalstvo. A dnes ráno uh, o tom uh, povedal kľúčovú vetu minister Rafano, um, ktorá vôbec nebola v diskusii zohľadená, keď hovoril o tom, že musíme príčiny uh, nezákonného pristahovalectva uh, uh, vyrovnať a postaviť sa im a e, myslím si, že keď máme čeliť e, tým e, príčinám, tak to neznamená, aby sme znemožnili ten príliv utečencov, ale aby sme to vyriešili tak, že už nebudú ľudia si želať sem prichádzať, aby sme tam vyriešili chudobu a nezmestnosť, aby sme tam priniesli investorov, investície, aby sme motivovali, aby sme stroje priniesli k ľuďom, a miesto to, aby sme stále hovorili o pri celé svete bolo by um, užitočné, aby uh, sme uh, sa venovali koreňom uh, tohoto problému a robili niečo tam, kde uh, ľudia sú podnecovaní k utekaniu. Takže uh, my by sme privítali, uh, keby uh, sme uh, mali perspektívu riešenia tam, kde je domov týchto ľudí. A posledná rečnička Cecil Kienge. Eh, ja som chcela položiť prvú otázku, ale, a položila som mu teda dnes ráno, ale nemala som dostatočnú odpoveď, ktorú by bola prišla, keď hovoríme o, o tom, ako chceme sa vyhnúť riziku infiltrácie E, kriminálny živlov, do prania špinavých peňazí a takisto aj do korupcie, to, čo som položila dnes ráno. Mali sme nejaký cieľ a aký je návrh, ktorý by mal byť práve poskytnutý ako odpoveď e, na činnosť e, týchto task force. Ja chcem zdôrazniť túto otázku, pretože sú to body, podľa ktorých, podľa mňa, kde často prichádza k zmesku, zmetku, pretože keď posilníme Frontex, to znamená, že posilníme kontrolu, ale nehovoríme o tom, že by sme sa snažili, nie, že posilníme posilníme kontrolu, ale že sa budeme snažiť zachrániť ľudské životy. Keď Frontex zakomponujeme do Mare Nostrum, práve hovoríme o tomto istom, pretože cieľom Mare Nostrum je práve záchrana ľudských životov a Frontex to je skôr kontrola. Takže chcem vedieť, akým spôsobom chcete posilniť Frontex. Môj návrh by bol takýto, aby sme sa snažili zakomponovať to do medzinárodnej ochrany, aby sme mohli ochraňovať týchto ľudí, aby sa nám podarilo ich dostať zo spárov práve týchto kriminálnych živlov. Ak sa nám podarí toto zabezpečiť, aj keď to riziko kriminálnych sietí je veľmi vysoké, tak nielen pokiaľ ide o obchodovanie s, eh, s, s ľuďmi ako aj o ďalšie kroky. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa budeme snažiť integrovať do spoločnosti týchto ľudí, ktorých najprv zachránime zo správ práve týchto kriminálnych živlov. Ďakujem. Ďakujem, Cecil. Teraz e, pár uh, minút máme pre zastupcu komisie. No, uh, chcem vám vysvetliť, že niektorí z nás sa zoberieme aspektami um, predmetu tej pracovnej skupiny už niekoľko rokov a myslím, že je naivné, aby sme uh, E, riešili e, tieto otázky a ich vyriešili. No, vy sa pokúsite na ne odpovedať a myslím, že k tomu, čo povedal pán Diazemera, e, najprv chcem od začiatku, aby sme si ustanovili vzťahy s vami, pretože v tejto veci musíme mať dobré vzťahy s vami, ako sme mali aj s vašim predchodcom a musíme spolupracovať s komisiou, aby sme to naplnili a po myslím, že musíme ehm, začať už e, skoro e, počas volebného obdobia. A teraz dám slovo vám, aby ste zodpovedali niektorým na niektoré z tých otázok, no e, my chápem, že vy budete našim častým návštevníkom a je to dlhodobý proces. A ešte jedna vec, e, a chcem to uzavrieť, aby som povedal kolegom, že ešte e, sa e, vrátime k e, tomu e, v septembri a uvidíme, aké koordinátory budú mať názor, že máme ďalej postupovať v parlamente. Uh, Ďakujem, pán predseda. Vy ste mi vzali slova z jazyka. Ak som pochopil jednu vec z mm, prvé dva mesiace mojej práce, tak eh, vidím, že migračná politika je ako Rubíková kocka. Vy ju e, Pretočíte a myslíte, že sa vám to podarilo a jedna strana vyzerá dobrá, potom to prevrátite a na druhá strana nie je dobrá. A v realite je to politika, kde máte veľa rôznych krátkodobých, strednodobých e, a dlhodobých e, krokov a veľa prípadov, e, kde navrhujete otázky, ktoré sa sústredujú na strednodobé a dlhodobé hľadisko asi by som si namýšľal, keby som povedal, že uh, ich zodpoviem, no myslím, že aj nasledujúceho komisára sa ich budú pýtať a dúfam, že dovtedy ja budem môcť uh, mo, um, podať uh, také vysvetlenie, aby uh, mohol uh, úspešne uspokojivo na to odpovedať. Uh, takže ja uh, sa teším na našu spoluprácu oveľa dlhšie. Myslím, že čo sa týka migrácie a právnych koreňov migrácie, Cecilia Malmström za posledné roky sa snaží um, presadzovať veľa z týchto vecí s humanitnými um, viedami tiež pracovníctvom konkrétnych uh, debát a zistenia, či uh, eh, môžeme no, zabezpečiť nejaký mm, kľúč pre e, rozdeľovanie a distribúciu týchto nákladov. Možno to nie je odpoveď, ale je to súčasť celej mozaiky a keď sa pozrieme na celkové politické usmernenie um, predsedu Junckera, tak vidíme, že um, zákon o migrácia um, e, bude veľmi silno vnímaná ako dôležitá téma budúcej komisie. Ja som mal iskierku nádeje, keď som si vypočul ministrov spravodlivosti a vnútra na neformálnej rade, keď hovorili veľmi otvorene o viac dôraznejších spôsoboch, ako posledovať programy um, presídľovania. Um, za posledných pár mesiacov to bola táto konferencia v Ženeve. Snažili sme sa zabezpečiť viac záväzkov, no povedzme si úprimne, toto nie je politika, ktorá je rozvinutá vo všetkých členských štátoch. Máme 13 členských štátov, e, ktoré sa zaviazali niekedy s malými počtami. No myslím, že toto e, musíme jednoducho e, ísť domov s tým a presadzovať ten odkaz. Čo sa týka Frontexu, Frontex nemôže prevziať činnosť e, členských štátov. Zároveň e, Frontex e, mal byť jasne zapojený do spoločných operácií v členských štátoch a mobilizácie. No, aby sme mohli pomôcť členským štátom, ktoré sú pod silným tlakom. A na tomto pracujeme teraz a s, kolegovmi, s kolegami z talianského predsedníctva pri identifikácii nejakého profilu krokov, ktoré možno mobilizovať prostredníctvom Frontexu, aby sa eh, robili spolu s operáciami Mare Nostrum. Veľa z toho sú jasné e, činnosti, ktoré sa konajú v tretich štátoch a do istej miery pani Gomez a pani Guillaume už vytvorili kľúčové a ako máme vypracovať e, politiku vonkajšiu a rozvojovú a všetky politiky, aby lepšie fungovali. Jedna predstava bola, že aj by sme mali mm, ministrov zahraničných vecí a vnútra, aby sa stretávali. No. A myslím, že aj vy ako výbor by ste e, sa mali angažovať s tými e, kolegami, aby sme mohli robiť spoločné činnosti. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu. A myslím, že to je tiež obecný bod, ktorý sa týka celej otázky spoločného azylového systému a ďalších vecí. Teraz máme tendenciu so všetkými agentúrami, ktoré sú aktívne e, v oblasti e, vnútra, že ich vnímame ako oddelené agentúry No, politiky sa definujú v Bruseli u vás v rade a na návrh komisie a treba ich e, plniť. Treba, aby ich agentúry plnili. A myslím, že všetci máme dôležitú lohu, aby sme zabezpečili, že agentúry budú spolupracovať. Ja to nekritizujem, nehovorím, že budú robiť niečo iné no my ešte vôbec nevyužívame mm, tú silu, ktorú máme inteligentnejšie ako a to by sme mohli urobiť možno ešte s lepším účinkom. A potom mať tú debatu o tom, čo ešte treba. Vidím tu veľa bodov, ku ktorým by som vám mal dať eh, konkrétne odpovede. Nemyslím si, že teraz by bolo praktické, aby som prebral každú z jednu z vašich otázok, hlavne k tým otázkam, ktoré som musel vynechať, ako napríklad súkromné organizácie vyhľadávania a záchrany. No, väčšina z tých otázok by som mohol zodpovedať, no asi by mi to trvalo 3 hodiny, takže radšej by som do istej miery s vami sa mm, individuálne o tom porozprával, aby som to lepšie pochopil a potom sa vrátil k tomu pri budúcich eh, schôdzach, keď sa na to silnejšie môžeme eh, zamrať. Môžem navrhnúť, že budem diskutovať našu reakciu s koordinátormi a vrátime sa k tomu eh, pri septembrovej diskusie, pretože musíme mať nejaký konkrétny spôsob, ako postupovať z našej strany. Takže ja navrhujem, že sa vy vrátite a lebo tu sú viaceré otázky, ktoré potrebujú odpoveď a môžeme to vybaviť aj písomne. A takže ak by sme sa mohli k tomu vrátiť a zodpovedať na tieto otázky, a tiež e, budeme pripravení aj na návrh e, koordinátorov, aj k tomu, čo podali e, členovia pracovnej skupiny, takže navrhujem, že sa k tomu dostaneme k tým odpovediam v septembri. Even happy, uh... Ja veľmi rád tak urobím a veľmi rád sa stretnem aj s niektorými kolegami jednotlivo Dúfam, že si vybudeme pracovný vzťah so všetkými s vami a pre všetkých, ktorí chcete, ja vám dám konkrétne odpovede. No, myslím, že budeme mať celkovú debatu k tomu v septembri. Um, okay, Ďakujem pekne. Ďakujem aj kolegom z Stadenského predsedníctva. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili v debate. Ďakujem a teraz ideme na ďalšiu, ďalšiu tému a to je protokol 36 Lisabonskej zmluvy práca vzhľadom na koniec prechodného obdobia opt-outu Spojeného kráľovstva. Um, okay, Colin, just wait for a Takže eh, krátka pauza, kým sa eh, vymenia rečníci. Ak odchádzate z miestnosti, učnite tak potichučky. Ako isto viete, mali sme prechodný protokol týkajúci sa z Lisabonskej zmluvy. Eh, často sa odkazuje na ako protokol 36 Myslím, že e, tí zo Spojeného kráľovstva veľmi dobre poznajú protokol 36, ktorý umožňuje opt ale ostatní možno o tom nevedia. Vidím, že táto téma sa teší obrovskému záujmu odchádzajúcich členov. Francúzskí kolegovia môžu opustiť miestnosť potichučky. Takže tento prechodný protokol, tzv. protokol 36, zahrňa 5-ročnú prechod, 5-ročné prechodné e, obdobie. Bez ohľadu, čo sa deje v plene, e, poprvýkrát som použil toto kladivko. To je celkom zážitok. Ale ja, ja si to jednoducho odrecitujem. E, e, Peťročné prechodné obdobie, e, ktorým sa posúva uplatňovanie riadných európskych pravidiel týkajúcich týkajúcich európskej politiky a opatrení trestnoprávneho charakteru, ktoré boli prijaté pred daným dátumom. Po ukončení prechodného obdobia, to znamená 1. decembru 2014, článok 10.4 protokolu 36 umožňuje Spojenému kráľovstvu rozhodnúť sa, a to najneskôr do 31. mája 2014, či chcú alebo nechcú využiť opt-out. Vo výsledku, v dôsledku toho aký e, týkajúce sa toho, čo predtým sa označovalo ako tretí pilier, ktorý nepodliehal e, plnej e, tzv. lisabonizácii, už ne, sa nebude vzťahovať na Spojené kráľovstvo. Počnúť s 1. decembrom 2014 v zmysle textu tohto textu od 24. júla 2013 Stále zastúpenie Spojeného kráľovstva informovalo radu o tom, že Spojené kráľovstvo chce využiť opt-out. Podľa protokolu 36 príslušných zmluv o EU Spojené kráľovstvo môže kedykoľvek po spomínanom dátume avizovať rade i ich snahu o opt-in, teda e, zmeniť tú situáciu. V súlade s článkom 10.5 protokolu 36 Spojené kráľovstvo neformálne zatiaľ e, naznačilo svoj zámer e, o optinu, vzťahujúc sa na 35 nástrojov príslušného AKI. Zároveň sa to vzťahuje na 5 e, šengenských opatrení a 30 non-šengenských opatrení aby sa predišlo právnemu a, e, právnemu a právnej a funkčnej mezere, mezere e, Spojené kráľovstvo e, vlastne chce, aby sa stiahlo toto opt-in ku 1. E, decembru 2014. V zmysle platnej zmluvy Rada rozhodne o tejto žiadosti Spojeného kráľovstva práve v súvislosti so šengenským aký a rozhodovať sa bude na základe jednomyselného stanoviska, teda jednohlasne. E, vzhľadom na tieto skutočnosti musí prebehnúť výmena názorov za prítomnosti predsedníctva Rady a komisia, samozrejme EP právny útvar komisie. Deje sa niečo? Dobre, v poriadku, budem pokračovať. Došlo k zmenám v menách. Za komisiu, za právny útvar bude vystupovať pán Dartenčuk a za za eh, DG eh, generálne riadilstvo pre spravodlivosť to bude pán Tel a pani Sipala bude zastupovať generálne riaditeľstvo pre vnútro komisie. Takže neviem, kto bude prvý. Pán Tatečuk, zapravný útvar rady, má slovo ako prvý. Ďakujem pekne. E, áno, hlásim sa k slovu. Ako ste e, konštatovali, to po druhý krát komisia má príležitosť prezentovať výboru LIBE aktuálny stav svojej práce a aktivít v súvislosti s protokolom 36. Teda komisia takto plní svoj prísľub o pravidelnom informovaní EP 10. apríla 2014 eh, Komisia e, už vám ozrejmila, že v tejto veci ide o dva aspekty. Poprvé, končí sa prechodné obdobie pre tie e, pre aky tzv. tretieho piliera, to sa vzťahuje na členské štáty. Po druhé, v zmysle článku 10 protokolu 36 opt-out Spojeného kráľovstva. Od májového stretnutia komisia vykonala plné zmapovanie Eh, aký eh, nájdete to v dokumente, eh, ktorý bol vydaný v maji. Je to dokument 2014-0166. Komisia teraz venuje pozornosť tomu, či niektoré z týchto právnych nástrojov možno zrušiť alebo zlúčiť. Čo sa týka blokového optautu Spojeného kráľovstva, určite si spomínate, že e, Spojené kráľovstvo využila právo na opt a vzťahuje sa to na 35 opatrení, e, e, ale teraz už v rámci 35 opatrení chce využiť svoj opt-in. Tieto opatrenia boli posodené v súlade s podmienkami stanovenými v protokole, to znamená operabilita a koherentnosť a legislatívneho balíka. Toto posúdenie EEE e e robila Rada ohľadom šengenského aky a paralelne s tým komisia sa venovala tej nešengenskej časti. Komisia a Spojené kráľovstvo v júni dospeli k dohode ohľadom technického výkladu tejto situácie ohľadom optinu, e, ktoré žiada Spojené kráľovstvo v nešengenskej oblasti. My informujeme EP o tejto skutočnosti a takisto aj výmena konšpondencie medzi komisiou a Spojeným kráľovstvom bola postúpená EP formálnemu naplneniu tejto požiadavky môže dojsť najskôr 1. decembra 2014 a kolegium komisie sa príjme e, e, príslušné rozhodnutia v tejto veci. Samozrejme, bol záujem už vopred, to znamená v tomto období dopracovať sa k jednoznačnému právnemu stanovisku, aby sme pridešli pri prípadnej, pra, prípadnému právnemu váku v decembri tohto roku. Čiže e, v tomto dokumente vidíte závery a dohody komisie. Komisia, e, komisii bola zadaná úloha veľmi konkrétna, aby sme sa e, zamysleli nad tými opatreniami, ohľadom ktorých žiada Spojené kráľovstva opt-in. Z toho hľadiska otázka, či môže dôjsť s kooperatívnym e, problémom a či je to koherentné. Chcel by som pripomenúť, že protokol 36 nedáva, nezveruje komisie všeobecnú pravomoc diktovať Spojenému kráľovstvu e, e, tie e, právne akty, v súvislosti s ktorými môže žiadať opt-in. sme k záveru, že tri nariadenia o Europolu musia byť doplnené, takisto aj rozhodnutie o tzv. O tzv. Európskej justičnej sieti. Spojené kráľovstvo akceptovali tieto naše pripomienky. Ešte je tu niekoľko ďalších vecí. Tie boli riešené prostredníctvom tzv. lisabonizácie príslušných aktov, keď došlo k novelizácii alebo zrušeniu nejaké, nejakého právneho oktu po tom, ako vstúpil, e, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, tak môžu byť presunuté alebo odstránené a potom nepodliehajú tomu blokovému optautu Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo takisto akceptovali naše argumenty týkajúce sa e, rozhodnutia o sieti SIS-2 to je teda šengenský informačný systém, ktorý využívajú policajné a pohraničné zložky. Toto sú veľmi dôležité otázky pre e, policajné zložky a pre e, e, príslušné uplatňovanie práv občanov. Komisia víta tú skutočnosť, že Spojené kráľovstvo sa zaviazalo k tomu, že sa zamyslí nad budúcou účasťou v klastri troch rozhodnutí. Poprvé prímske rozhodnutie o výmene informácií a potom rámcové rozhodnutie o probácii toto e, e, vyústi e, do návrhov komisí týkajú sa konsekventných a prechodných opatrení v súlade s článkom 10.4 protokolu 36. Treba pripomenúť, že Spojené kráľovstvo získalo finančný objem 1,5 milióna na implementáciu prim, primskej dohody ktoré e, bude musieť prinavrátiť, ak e, Spojené kráľovstvo nebude participovať na príjme. Takisto komisia participuje na dopadovej štúdii vyhotovenej Spojeným kráľovstvom. Ak Spojené kráľovstvo na konci procesu sa rozhodne e, nevyužiť optín do, k prímskej dohode, tak budeme musieť vyvodiť závery a následky. Čo sa týka e, e, rozhodnutia o porobácii, záväzok Spojeného kráľovstva bude zaznamenaných e, v, v zápisnici príslušného rokovania rady 24. Rúna, jún, júna na Rade ministrov spravodlivosti vnútra sa preberala táto otázka a predpokladám, že Rada vám môže poskytnúť ďalšie informácie v tejto veci. Ak hovoríme o implementácii článku 10, tak ako o protokolu 36, ako žiada zmluva, aby došlo e, k hladkej e, transformácii e, od 1. decembra 2014 veríme, že aj rada k rovnakým záverom, pozitívnym záverom, e, ako my dospeje, avšak v prípade e, e, rady sa to bude týkať šengenskej problematiky. Prosím predsedníctvo, aby sa vyjadrilo, ale stručnejšie. Ja viem, že to bude ťažké, ale poprosím vás. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť byť naozaj veľmi stručný, pretože komisia už vysvetlila veľkú časť tejto otázky. Pokiaľ ide o túto vec. Môžem vám povedať, že talianské predsedníctvo by chcelo naozaj veľmi popracovať na tejto otázke v tom stave, v ktorom uh, túto otázku ponechalo grecké predsedníctvo, ktoré za sebou má tiež veľký kus práce. Chceli by sme prehlbiť, takisto ako aj predsedníctvo pred nami prehlbilo túto otázku, tak ako to spomínala komisia šengenské pravidlá. Dochoda ešte nebola dosiahnutá, stále naďalej pokračujeme v diskusii. Zatiaľ máme len diskusiu na úrovni ministrov zahraničných vecí 24. júna za sebou. A my, talianské predsedníctvo, urobíme maximum preto, aby sme čo najrychlejšie dospeli k dohode s tým, že si uvedomujeme, že je potrebné sa vyhnúť problémom, ktoré by mohli na právnej úrovni nastať k 1. decembru 2014 a budeme sa snažiť zabezpečiť to v takom duchu, že Spojené kráľovstvo v rámci tohto sektora a v rámci spolupráce e, s nami, aby toto všetko bolo čo najhlbšie e, zabezpečené. Ďakujem. Ďakujem za stručnosť. Právny útvar EP sa môže vyjadriť, ale nenalieham na to. Vidím, že sa dvaja hlásia, pán Diaz Demera a potom pán Kirkop. Ešte niekto? Sa uchádza slovo? Nie. Takže pán Diaz Demera. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne Monike Holmajer za jej štedrosť, za to, že mi poskytla tento rečnícky čas. Veľmi pekne ďakujem. Monik, ďakujem pekne, pán predseda, za vami, pretože som veľmi jasne si pochopil a vypočul to, čo ste nám spomenuli, pokiaľ ide o článok 36 a o stanovisko Spojeného kráľovstvo. Mal som viacej ťažkostí s tým, aby som pochopil to stanovisko, ktoré predložila Európska komisia. A veľmi dobre som pochopil to, čo povedala Rada. Ale nakoniec v každom prípade chcem poďakovať všetkým rečníkom za to, že trošku osvetlili túto diskusiu. Musím povedať, že sme veľmi znepokojení Spojené kráľovstvo je naozaj neoceniteľný spoločník pre všetky ostatné členské štáty v oblasti spolupráce v rámci policajnej a právnej spolupráce v trestnej oblasti. Chápem, pán predseda, že Spojené kráľovstvo teraz samozrejme využilo svoje právo, ktoré im Článok 36 poskytuje, toto je bez pochyby jasné. Avšak myslím, že Spojené kráľovstvo v rámci tohto o, sektora slobody a spravodlivosti môže vykonávať tieto svoje pravidlá, avšak je to veľmi je to, veľmi, je to veľmi silné, pretože si uvedome, že ide o izolovaný ostrovný štát. Ak nebude sa zúčastňovať na všetkých eh, oblastiach eh, tohto sektoru alebo tejto oblasti slobody a bezpečnosti, ak to bude v rámci normatívy, ktoré máme v dispozícii, takto realizovať, tak si uvedomujeme, že je to veľmi citlivá otázka voči našim občanom, pretože otázka boja proti teroru, otázka slobody, voľného pohybu a tak ďalej je veľmi citlivá takisto výmena informácií medzi jednotlivými európskymi agentúrami, ako je napríklad Europol, je veľmi dôležitá. Ako veľmi dobre vieme, sú to citlivé aspekty a je potrebné tu zabezpečiť čo najväčšiu spoluprácu a takisto aj dôveru, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií medzi jednotlivými európskymi aktérmi. My sa musíme vyhnúť, pán predseda, a hovorím to osobitne môjmu mil, milovanému priateľovi, pánovi Kirkopovi. Musíme sa vyhnúť tomu, aby tento selektívny proces účasti opätovne aj do jednotlivých aktov OPT, týchto 35 opatrení, vážne narušil fungovanie európskeho AKI v rámci práve oblasti spravodlivosti a slobody Musíme sa snažiť vyhnúť všetkým takýmto krokom. Potrebujeme jasne spomenúť alebo vypichnúť našu vôľu spolupracovať. Hlavne pokiaľ ide o týchto 35 opatrení, musíme sa snažiť čo najviac zabezpečiť spoluprácu v tejto oblasti, snažiť sa uľahčiť fungovanie všetkých zložiek tohto systému a zabezpečiť jeho koherentnosť. Nehovorím to len tak pre nič za nič, pán predseda pretože to, čo je mimo šengenského aky a to, čo je v rámci šengenského aky, je treba jasne rozlišovať a je potrebné vyslať signál, jasný signál, takisto v tomto zmysle našim britským kolegom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja to beriem, eh, pretože ste pôsobili v tejto oblasti a skutočne sú to oblasti, na ktoré sa vzťahuje veľký počet eh, prípadných optinov. Ja eh, skutočne nechcem, aby z toho vzýšiel dialog medzi vami a pánom Kirkovom eh, a láskavo pani Intervelt sa tiež pridá do diskusie. Ako predseda tohto výboru dovolím si vyjadriť vieru v to, že sa tie optiny presadia. Bolo by to na prospech veci takže nebude to dialog. A pán Kirková, chcete niečo povedať, tak máte teraz slovo a pani Dveld potom. Ďakujem za slovo. Začnem tým, že konštatujem, ako som bol spokojný e, e, z toho, že som mohol spolupracovať s mnohými z vás, medzi iným aj s pánom Demerom, v otázkach, ktoré veľmi e, sú dôležité pre našich občanov. Ide o otázky v oblasti bezpečnosti a otázky výmeny informácií medzi policajnými zložkami. Práve v súvislosti s teroristami a zločineckými skupinami. E, takže, pán Demera, ja máme s tým veľké skresunosti. E, po druhé, ako viete, e, pán predseda a snáď aj všetci ostatní, nie, neexistuje nejaká priama úloha parlamentu v tomto protokolu Je to komisia, je to rada a sú to príslušné zložky e, národných vlád, ktoré majú na starosti európske zmluvy a konkrétne protokol 36. Ja som e, právnik zo starej školy e, a poznal som aký tretieho piliera tam boli národné kompetencie vzťahujúce sa na mnohé oblasti, ale to skončilo potom ako skončil tretí pilier po roku 2009. Jednoducho e, tento pilier sa pretransformoval do čohosi iného. Ak dovolíte, e, poznámila by som toľko, že od roku 2009 Spojené kráľovstvo e, e, sa stávalo veľmi pozitívne k Optinu v mnohých oblastiach týkajúce sa bezpečnosti a tých tém, ktoré preberáme. E, ide o tie veci ešte v období pred 2009 a ide o otázky, kde sme mali možnosť opt s radosťou však konštatujem, že posúvame sa dopredu a to je chválihodné a ide o také, e, takú problematiku ako Europol. Verím, že aj mierne e, e, reformovaný, upravený európsky zatýkač, spolupráca policajných zborov a v ďalších oblastiach kde taký, takéto, takýto posun je obrovským prínosom, ale existuje viac ako 100 otázok a to je dosť. E, Nepodielal som sa na vyjednávaní, ale mnohé z nich sú už zastaralé a tým pádom redundantné. Ak tento proces e, ak tento proces priniesie ako vedľajší produkt to, že sa budeme venovať aj iným oblastiach, kde môžu existovať zastaralé, nadbytočné legislatívne normy e, to a urobíme taký, e, taký poriadok, poupraceme, tak určite to posilní, e, posilní tú dôveru. Aj keď je to akýsi vedlejší produkt tohto snaženia, je na prospech veci. A veľmi rád som bol vyjadreniu komisie aj predsedníctva. A počas mojich diskusí v Londýne Dopracoval som sa k veľmi pozitívnemu e, vyjadreniu príslušných britských ministrov e, týkajúce sa významu, ktorý prikladajú tomým tým e, rokovaniam, ktoré skutočne podporujú ten duch spolupráce so Spojeným kráľovstvom, či už v oblasti závažnej trestnej činnosti alebo v iných oblastiach do ktorých vstupujeme prostredníctvom Optinu. Teda ja budem veľmi napomocný, aby toto vyústilo do úspešného záveru. Ďakujeme pekne. Podávali si roky, to je slubné znamenie. Chcem mu poukázať na jednu dôležitú vec. Ja vám približím, prečo toto vôbec máme v programe Je to síce vec rady, ale eh, ja by som chcel jednu vec poopraviť eh, vo vašom vystúpení, Timothy. Eh, toto všetko má legislatívny dopad, aj keď nie rozsiahli takisto rozpočtový, logistický dopad na parlament. Teda aj mm, týka sa to záujmov EP. E a preto protokol 36 eh, takým či onakým spôsobom sa musí objaviť v eh, eh, programe rokovaní. Teda nie je to z politických dôvodov, ale je to z dôvodov zákonodárnej úlohy Európskeho parlamentu. Toľko som chcel len vysvetliť. Takže Sophie Indeveld, ďakujem. aby bolo jasné, aký mám na to názory. Nepáčia sa mi optauty, nepáči sa mi také členstvo založené na to, že toto si vyberiem, toto si nevyberiem. E, krajina, ktorá nie je v šengenskej zóne, ktorá e, e, nepodpísala chartu základných práv a ktorá nespolupracuje v mnohých iných oblastiach a teraz vlastne im ponúkať, a nechceli by ste aj nejaký opt-in, pán Diaz de Mera bol, e, použil oveľa diplomatickejší jazyk ako ja. Vlastne väčšina ľudí e, e, sa vyjadruje diplomatickejšie ako ja. Ale musíme si uvedomiť, že treba dbať na koherentnosť našej, našich debat, ale vy ste povedali, že to má dopad z hľadiska zákonodárnej úlohy parlamentu, ale má to aj dopad na náš spôsob práce. Ako máme spolupracovať s kolegami, ak kolegovia rozhodujú o veciach, sa vyjadrujú veciam, na ktorých nie sú zúčastnené ich domovské štáty. Aj vo výbore EKON kde bolo navrhnuté, a našťastie nebolo to schválené, bolo navrhnuté vytvoriť samostatný výbor v EP, ktorý by pozostával, pozostával len z členov eurozóny. Aj, aj tuto v Libe to chceme vytvoriť. Veď je to proti zásadám transparentnosti. Ak vy ste policajt, budete mať zoznam, tých oblastí, kde všetci spolupracujeme a tých oblastí, kde nie všetci spolupracujeme, ako to má fungovať v praxi. Európsky súdny dvor e, má, e, e, má pravomoci v jednej oblasti, kde nie, kde platia základné ľudské práva, kde neplatia. Mne sa vôbec nepáči táto situácia. Ja viem, že ako solista nemôžem zvýťaziť v tomto boji, ale bolo by dobre, keby bol, boli blokové opt-in aby to bolo buď plne za, alebo plne proti. Pán Kirkop, ak chcete byť plne zaangažovaní, tak plne sa podielajte na všetkých aktivitách. Ak to myslíme vážne s bojom proti terorizmu, proti, proti kriminalite, oni nevyužívajú nejaký mechanizmus opt-in, opt-out, oni jednoducho robia to, čo chcú robiť E, nerozmýšľajú tak, že budeme určitú trestnú činnosť v niektorých štátoch robiť a inú zase v druhých štátoch. Tak to nefungujú. Ja vy ste e, hovorili o tom, Timothy, že bude dobre zbaviť sa e, nadbytočných opatrení. Ak existuje jeden štát, ktorý žiadal viac a viac opatrení v tejto oblasti, policajnej činnosti, e, tak je to práve Spojené kráľovstvo. Veľmi dominantne sa domáhalo ďalších opatrení a ja musím povedať, buď, buď ste plne za, alebo plne proti. Takže ja si myslím, ak chcete e, policajnú a justičnú spoluprácu, tak plnohodnotný optín, aby sme mohli spolupracovať 100%. Ďakujem pekne. Takže, Timothy, dostali ste to naplno naložené. E, pán Diaz de Mera povedal viac menej to isté, ale trošku diplomatickejšie. A nie som si istý, ktoré sa mi páčilo viac. Som celkom úprimný. Takže myslím, že môžeme uzavrieť túto diskusiu. Ďakujeme za e, to, tento váš príspevok. Takže skutočne je dôvod, prečo to na pôde EP preberáme. Ďakujem za e, vašu trpezlivosť, zhovievavosť. A, a, a postupíme ďalej v programe, bod číslo 8. Ochrana e, jednotlivcov eh, v súvislosti s ochranou osobných dát a voľný pohyb týchto dát. Ide o nariadenie, eh, všeobecné nariadenie o ochrane dát, tzv. GDPR. Je tu Jan? Áno. Takže eh, len stručné ovodné slovo a potom dám slovo Janovi. Takže máme e, reformu celého legislatívneho balíka o ochrane dát. Parlament schválil v prvom čítaní v marci 2014 s drvujúcou väčšinou tento e, e, balík a to poukazuje na význam a priority, ktoré prikladá parlament tejto záležitosti teda, da, teda dám slovo eh, Janovi aj tieňovému spravodajcovi. Eh, tieňovým spravodajcom je pán Foss, potom eh, je to pán Kirkov a pani Ernst. Spravodajcom je Jan Albrecht. Pán Kirkov, zostanete k tomuto bodu? Alebo využíva opt-out? Či vám to už stačí? Máte inú schôdzu v poriadku? Dovidenia. Prepačte, tuto taká krátka diskusia medzi mnou a členom, ktorý nás opúšťa. Takže, nech sa páči, Jan Albrecht má slovo. Ďakujem. Snaď na úvod vysvetlím všetkým, akési základné východiska, e, e, od ktorých sa odvíja reforma balíka, e, legislatívneho balíka o ochrane dát. Často, keď mesiace čakáme na krok rady, zabudneme, o čom to celé je. Ako to začalo? Vyzvali sme komisiu, aby prehodnotila e, existujúce nariadenie 9546 a e, v lete Axel Foss vypracoval správu e, k tomuto snaženiu. Išlo o revidovanie nariadenia ktoré by malo priniesť jednotný e, štandard, jednotnú normu ochrany údajov, teda, e, e, ktorá by mala byť minimálne na úrovni nariadenia 95, berúc plný ohľad na práva jednotlivca, právo na vymázanie, právo na informácie, transfer, transfer, transparentnosť. A takisto samozrejme e, aj e, sa kladol dôraz na sankčné postihové mechanizmy pre všetkých porušiteľov. E, vtedy sme však nejak nerozlišovali medzi jednotlivými sektormi, na ktoré sa majú vzťahovať, vzťahovať táto legislatíva. Na, roku, na začiatku roku 2012 komisia predložila nariadenie, ktoré malo nahradiť dovtedajšie nahradenie 9546. Išlo teda o všetky sektory okrem policajného a justičného sektora ale e, zahrňalo to e, oblasť národnej bezpečnosti a spravodajstva ďalšie a ďalšie nariadenie e, je potrebné pre tú oblasť spravodlivosti a policajnej spolupráce. Teda pracuje sa na nariadení a smernice od roku 2012, pracuje sa na nich paralelne priamo tu v EP a konkrétne v tomto výbore. Ja som bol spravodajcom pre nariadenie a pán Drucas bol spravodajcom pre smernicu No a napokon sme sa dopracovali k takej dohode na pôde tohto výboru v oktobri 2013 a bolo to dohoda podporená silnou väčšinou a pôvodná správa bola upravená mnohými pozmeňovacími návrhmi. Nasledoval celý dát vyjednávaní, rokovaní s viacerými uh, Mm, zaujímavými skupinami a hlasovalo sa o tom, že otvoríme vyjednávania e, e, mm, s e, radou už počas prvého čítania. K tomu nedošlo, pretože rada ministrov pre spravodlivo za vnútro sa nedopracovali k všeobecnému prístupu pred pred e, koncom mandátu, preto sme museli použiť alternatívne riešenie, e, že sme e, to odsúhlasili počas prvého čítania v marci tohto roku. Čiže to stanovisko výboru LIBE k nariadeniu a smernici bolo schválené Európskym parlamentom. My čakáme rozhodnutie rady e, ministrov. Dva a pol roka e, sa vyčkáva. Musím povedať, že je to na najvyš dlhavý proces v rade a e, je to veľmi neblahý vývoj. Takéto prieťahy, ale nemáme páku na to, aby sme to urychlili na pôde rady Jediné, čo môžeme robiť a robíme, e, že mali by urýchliť svoju prácu, aby teda schválili aspoň všeobecný prístup, aby sa rozbehli trialógy aby sme mohli venovať pozornosť tým bodom, kde je potrebné dopracovať sa k spoločnej pozícii medzi parlamentom a radou. Všetci vieme, kde sú tie najproblematickejšie miesta. Posledné zasadnutie ministrov, síce neformálne, sa odohralo pred pár týždňami. Talianské predsedníctvo avizovalo, že urobí všetko preto, aby sa koncipoval takýto všeobecný prístup a to, čo najskôr, to znamená do konca roka. Ale ďalšou príležitosťou e, na vyjadrenie ministrov bude na zasadnutí rady v oktobri tohto roku a uvidíme, či sa ministrom podarí e, sformulovať e, takýto všeobecný prístup E, prístup na alebo bezprostredne po zasadnutí Radu ministrov vnútra a spravodlivosti. Teda takýto je ten formálny postup. E, obsahovo, ako to vyzerá, vieme, že tie problematické miesta e, k tomu sa vyjadrilo naše stanoviska, aj naše kompromisné texty. Mnohé členské štáty to uznali že e, rovnaké diskusie už e, sa realizovali mnohokrát ohľadom rozsahu pôsobnosti, že diferencovaný prístup treba mať k verejnému sektoru, e, ďalej má sa konzistentne uplatňovať táto legislatíva orgánmi, ktoré zodpovedajú za ochranu dát máme predsa jednotný vnútorný trh a a skutočne tá, tam, to sídlo firmy alebo miesto hlavnej prevádzkárne musí byť aj miestom, kde sa teda uplatňuje tá legislatíva. Ale zdá sa, že tá interpretácia existujúcich legislatívnych aktov je nejednotná a takto nejde, nemôže byť 25 rôznych interpretácií e, týchto, e, tejto legislatívy Poukázal som na niekto, niekoľko problémových aspektov, ale teda som toho názoru, že rada eh, by sa mali eh, pustiť do práce a dokonca by mohli eh, použiť metódu copy-paste, prebrať a zakomponovať aj do svojho stanoviska naše stanovisko. Prečo nie? Nech to robia tak či onak, mali by to urobiť čo najskôr. Ehm, máme teda nové zloženie parlamentu a dovolím si záverom konštatovať, že táto legislatíva je natoľko prioritná pre parlament a bola e, taká dôležitá, že sme otvorení otvorený to sklbiť s inými legislatívnymi aktami, aby skutočne to bolo odhlasované čo najskôr. Veď my súťažíme s inými regiónmi sveta, s inými jurisdikciami sveta eh, ohľadom uplatnení eh, našej legislatívy, dokonca aj uplatnení v rámci EÚ a o tom sa hovorilo mnohokrát počas minulého roku, predovšetkým, keď vybuchla tá záležitosť s e, odpočúvaním a inými mechanizmami získania informácií, tak ako e, hovoril predseda pán že bol ten vyšetrovací výbor, Takisto sa hovorilo o zrušení tzv. defabrovo rozhodnutia. Preto je potrebné vyvinúť zvýšený tlak na dôsledné uplatňovanie existujúcich pravidiel, berúc do úvahy e, práva našich občanov. Ďakujem. Ďakujem, že ste boli takí struční a opäť e, pre nových členov, ktorí nepoznajú toto nariadenie a smernicu, sú to kri- legislatívne akty kritického významu. A um, teraz otváram rozprávu. Ktokoľvek sa môže vyjadriť, pretože hovoríme o aktuálnom stave veci. Máme čas do pol. Nech sa páči komisia, e, predsedníctvo. Buďte prosím veľmi struční. 1,5 minúty. Najprv predsedníctvo. Mám veľmi dlhý zoznam rečníkov a ide o tých, ktorí priamo pracujú alebo pracovali na nariadení a smernici a máme čas len do pol a potom máme dva e, body, ktoré sú za zatvorenými dverami. Za talianské predsedníctvo pán Demateas. Nech sa páči. One and a half minutes, two minutes. Mm, grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým členom výboru LIBE. Pre mňa je to veľká čest byť tu a chcem vám poblahoželať veľa úspechov do nasledujúceho mandátu. Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, to je veľmi dôležité, je Smornica, ako povedal pán minister Orlando dnes ráno, predstavuje jasnú prioritu pre talianské predsedníctvo, ktoré si absolútne uvedomuje, aké je veľmi dôležité mať tieto pravidlá pre európskych občanov, pre európske podniky, pre regulátorov, pre všetkých, aby legitimne mohli v rámci, e, legitimne od nás očakávajú jasný právny rámec, ktorý by bol konštantný, ktorý by bol harmonizovaný na území EÚ. Ako rada my sme si jasne zrejmy toho, že nás očakávajú dva dlhé mesiace diskusí, možno paralelne s tým bude prebiehať aj ďalšie. Vieme, že rokovanie ohľadom smernice, kde sme sa snažili vylepšiť tieto veci, trvali viac ako 4 roky. Išlo o smernicu, ktorý poskytlo nástroj v tejto oblasti pre členské štáty. Veľká väčšina členských štátov na radu podporuje avšak navrhuje, aby sme boli presnejší. Pokiaľ ide o technické otázky, máme tu veľmi bohaté pripomienky hlavne zo strany členských štátov. Pokiaľ ide o hlavné témy tejto smernice, toto bolo prerokované do hĺbky, takže nebolo ne, tieto nástroje určite a rokovania o nich netrvali len jeden deň. Pokiaľ ide o e, e, pokrok v tejto oblasti. Určite ide o úspech greckého predsedníctva, takisto predchádzajúcich eh, predsedníc, ktorí nám ponechali toto v stave veci, kde naozaj môžeme dosiahnuť ambiciozný kompromis, eh, kde už kontúry nadobúdajú mm, stanoviska na pôde rady. Ešte sú niektoré otvorené otázky, napríklad máme pripomienky rôznych členských štátov, ktorí neustále nám zasielajú svoje stanoviska eh, vzhľadom na vnútorné konzultácie medzi jednotlivými eh, správnymi orgánmi a medzi jednotlivými štátnymi ustanovizňami. Teraz je to však veľmi dôležitej fáze, tak ako povedala aj grécko predsedníctvo, vzhľadom na eh, medzinárodné transfery Taliansko by chcelo krok po kroku zabezpečiť to, aby členské štáty mali k dispozícii taký text, ku ktorému by sme mohli dospieť eh, všetci k dohode. Ja, pán predseda, Nebudem teraz eh, do hĺbky predstavovať eh, všetky tieto otázky. Myslím, že to uh, není rozumné hovoriť o, o rade v oktobri, pretože rada sa snaží o, pohnúť vpred. Talianské predsedníctvo venuje tomu veľkú energiu a snažíme sa udržať e, informácie v toku, tak aby Európsky parlament bol o tom informovaný, takisto aj všetky ďalšie e, zložky, ktoré e, majú čo k tomu povedať. Ďakujem pekne. Thank you. Um, y- Ďakujem. Vy nám hovoríte, že nechcete uviesť dátum, no vy naznačujete istý záver, že kedy tie veci budú zavreté, no niekedy začnú a nepovedali ste nám žiadne úsmernenie, že kedy by začal ten trialóg, ne, dali ste nám žiadnu predstavu o načasovaní. Prepačte, myslel som, že za ten 1,5 minúty nám no presnejšie poviete. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi ťažké, pretože závisí to od mandátu členských štátov. Členské štáty jasne na júnovej rade eh, povedali, že momentálne ešte nie sú eh, v stave dať mandát akémukoľvek predsedníctvu, pretože najprv všetko závisí od výsledku rokovaní, takže nemáme zatiaľ jasný rámec eh, pre tento nástroj. Musíme teda pracovať naďalej na tejto otázke, aby tento všeobecný rámec bol zrejmý, čo v najkračom možnom termíne, ale pokiaľ ide o nás, nie je to až také dôležité, aby sme stanovili jasný dátum, kedy to bude len kvôli tomu, aby sme mali určitú určitý ambiciózny cieľ. Nie, budeme na tom pracovať. Ten dátum do konca, ško- do konca tohto roku, to je naozaj naša jasná ambícia, tak ako to povedalo talianské predsedníctvo. To je v poriadku. Už som to pochopil. Ďakujem pekne. Môžeme teraz e, sa obratiť na komisiu. Prosím, buďte struční. Pán Šustek z komisie. Pán Šostak. Um, Ďakujem za slovo. Ehm, keďže ehm, odkedy Európsky parlament hlasoval v marci, tak sme v rade sa zmenili dia, eh, dynamiku v rokovaniach eh, a my sme eh, veľmi ďační za to hlasovanie v Európskom parlamente a predpokladáme, že vďaka tomu bude toto hlasovanie nezvratné a ehm, predpokladáme, že tiež tu nastal istý pohyb v rade a na úspešnej rade e, v júni a nedávno. Dobrá, debata vo verejnom sektore alebo o verejnom sektore na neformálnej rade e, pre e, vnútro a spravodlivosť a teraz my chceme podnetiť predsedníctvo, aby čo najrychlejšie uzavrelo tieto veci jednu po druhej, aby účinne pracoval na tejto otázke verejného sektora eh, po tej neformálnej rade, aby sme uzavreli otázku eh, jednotného kontaktného miesta. A našim cieľom je pomôcť predsedníctvu dosiahnuť, eh, aby dosiahlo vyriešenie tohto tejto témy v decembri. My predpokladáme, že aj tak predsedníctvo to bude považovať za potrebné, aby práca na smernici aj e, nariadení postupovalo paralelne. A asi najskorší dátum je ten, ktorý určila Európska rada, keď povedala, že táto téma bude zavretá e, roku 2015 a to sa blíži a budeme sa čo najviac snažiť, aby sa to dodržalo. No, Áno, 2015 sa blíži, mm, na tom sa všetci zhodneme. Mohli by sme tu aj viesť filozofickú debatu, takže ďakujem pekne a teraz ideme mm, rovno k tieňovým a koordinátorom. Kolegovia, ak môžete sa tam venovať 1-2 minúty a potom uvidíme, pretože sa snažíme zistiť, kam tým smerujeme. A potom môžeme dať slovo Janovi, aby to zhrnul na konci. Najprv pán Vos, prvý tieňový spravodajca. Um, zunächst Ďakujem pekne. Ehm, najprv chcem tiež upozorniť na to, čo pán Jan Filip Albrecht už povedal. Ehm, mám pocit, že čím dlhšie čakáme v Európe, o to viacej sa dostávame do skozu a preto by sme sa mali poponáhľať a, e, táto prozba smeruje hlavne na komisiu, ktorá teraz e, tiež sa musí e, znovu ustanoviť a potom E, sa tu budú môcť venovať až v oktobri, takže e, trošku im e, um, to uberie z energie a ďalej k talianskému predsedníctvu rady a k novému nemeckému ministrovi vnútra. Možno Filip by si mohol podať niečo k tomu, že či máš tam nejaké ďalšie vedomosti, ako môžeme tu postupovať. A ja mám pocit, že potrebujeme naliehavo takéto štandardy pre ochranu dajú, pretože aj technologický vývoj sa ďalej uberá a ďalej k um, trvaniu dňa v trilógu ehm, toto ehm, tiež e, trvá rovnako dlho a opäť to rýchlo nepostupí. Probléma, ktorý rada má, možno sa to musí právne ináč naformulovať, ale teda tá nutnosť, aby sa tu rýchlejšie postupovalo, tu existuje a ak e, len v odzovkách e, sa, e, čo sa týka e, otázku e, klauzuli vykonania naplnení jednotného kontaktného miesta, Myslím, že síce na to myslíme, ale nemusíme celý rok to ťahať za sebou a mali by sa pokúsiť to raz vyriešiť a my v parlamente sa o tom môžeme zaoberať, prípadne e, naša právna e, služba sa o tom e, môže zaoberať, aby sa zosúladilo naredenie s tým jednotným kontaktným miestom. Ďakujem za to, že ste boli takí struční. No, Vate nemá spravodajkynia za SAD. Vy ste na Vate nemá spravodajkynia? Yes, uh, just... Ďakujem pekne. Dnes som mala dostala správu, že um, budem pokračovať v tej um, práci, ktorú robil pán Trucov, čiže ako um, spravodajkyňa v tej smernici, takže dúfam, že budem pracovať ruka v ruke a plne súhlasím s tým, že je to veľmi dôležité, aby sme uh, zachovali tento balíkový prístup, pretože je nezmysel, aby sme mali tú smernicu vo vzduchu a že tu nemáme tento veľmi jasný rámec žijeme e, v dobe digitálnej dianice a e, nemôžeme presunúť e, postupa s digitálnou ďalnicou, keď sú dopravné značky iné v každom štáte. Bolo to veľmi pozbudivé, že talianské predsedníctvo skoro slúbilo, že veci sa budú uberať rýchlo a hladko No dúfam, že budem môcť eh, vložiť všetko naše úsilie do toho, aby tento balík eh, postupoval a mm, tiež viem, že veľmi dôležité pre TTLP a pre digitálny spoločný trh eh, a predpokladám, že aj životné prostredie, aby obe tie veci mohli napredovať hladko. Audi Shadow Sofie. Alde Sofie Áno, ja budem vystupovať stručne. Nemám moc čo povedať v tejto fáze. Čo sa týka načasovania, keby som bol cynik, čo nie som, tak by som si želal, aby roda e, e sa nepodáhľala, pretože čím viac bude čakať, tým viac bude judikatúry a mm, to posilní stanovisko Európskej parlamentu a nie rady. No samozrejme neviem a nemôžem predvídať stanovisko rady, no ešte e, len mi ostáva vidieť legislatívny návrh, kde parlament zaujal stanovisko a to stanovisko bolo e, zlepšené a posunené e, v rade. E, zvyčajne, zvyčajne oni to ochudobňujú a okresávajú. No, nevidím tú pripravenosť na kompromis, pokiaľ by to nechceli posuniť, čo by privítal parlament, ale nechápem, prečo by mali toľko času na to potrebovať a ak to chcete ďalej okresať, pretože ja mm, sa priznám, že hoci som sledovala to, čo urobil Jan Albert. No, s to zraním som e, videla ten kompromis zo strany parlamentu, pretože tam sú ešte vážne medzerie, mám vážne potozníky, takže ak rada teraz posleduje e, okresanie toto stanoviska ešte ďalej, tak ja si nemyslím, že môžem hlasovať za konečné stanovisko a um, oni budú musieť e, ústreto výsť a prísť k stanovisku parlamentu a nie sa od neho vzdelovať. Takže ja silne odporúčam rade, aby pracovala rýchlo, aby E, sa priblížila k stanovisku parlamentu. Ďakujem, Sophie Cornelia Fergue. Ja. ja si myslím, že to je dosť dlhá cesta, ktorú zase máme, mm, ktorú sme urazili za dva po roka a už dlhšie a um, musí prísť bod, kedy my ako parlament povieme, že teraz je dobré a teraz uh, rada má povinnosť a uh, teraz uh, to vyzerá ako čierna diera, uh, čierna krobica to škandál, že to uh, nemôže uh, no, tak uh, predstaviť, ako to uh, rada predstavila, teda, že je to uh, dátum začatia, čo je úplne minimum, uh, ktoré sa tu spomína pre trialog alebo niečo podobné. Je uh, to um, záhadné, je to um, taktika e, spôsobenia preťahov. E, bolo to sklamnem, čo dnes prišlo z e, rady a bolo to zaražujúce, čo sme museli sa dotazovať a otázka a odpoveď bola ešte viac záhadná. Nemohli sme s ňou nič urobiť a ja vôbec som nebol nadšený z toho, že ešte ďalšia smerica má byť. A ja chcem pripomenúť to, že pán Juncker ako taký povedal, že potrebujeme napríklad pre ten typ žiadnu integráciu um, ochrany dlhov, pretože pre typ, to musí byť tak, že sa um, budú riadiť podľa európskych noriem že um, na to je balík pre E, ochranu dajú a ten budeme plniť a e, nepotrebujeme viac. Takisto sa týka e, riešenia afery NSA. Svet sa nás smeje, že na tejto ochrane údajov už veľa rokov pracujeme, prípadne, že rada sa nenechá vylakať z e, zdrahajúceho sa stanoviska. Ja žiadam, aby rada bezodkladne vyhlásila a ponúkla e, termín začiatia trialogu, aby s nami e, sa nezahrávala a aby tie veci ďalej nepreťahovala. Ďakujem, Cornelia. Lora, ty si žiadala slovo? Áno. A, takže ďalej. Jozef. Jozef má slovo? Potom. A um, ľudia si myslia, že som zaujatý proti vlastnej skupine. A uh, koordinátori odišli a uh, vy ste tu jediná, ktorá tu ostala. Ja som to povedal na zasnutí koordinátorov, že som tu vždy. A Neuberajte mi to z rečníckého času. Ja chcem začať s citátom. E, ja si rád vypečím tie slova, ale e, chyba mi viera a e, tvrdne, že rada potrebuje čas, pretože je to naredenie a preto E, osobitne e, obozretne opatrne musia pracovať a starostlivo pracovať, tak e, žiaľ nemáme už viac času a rada by dosiahla viac, keby nepremrhala nekonečné týždne tým, keď by hovorili, že nechceme žiadne naredenia, pretože o to tu vlastne ide. Rada nechce to naredenie. Európske členské štáty nepochopili, že potrebujeme naredenie, pretože potrebujeme jednotlivé štandardy v Európskej únii a na európskom trhu a toto je eh, kameň úrazu a keď teraz počujeme, že eh, niekedy v 2015 ešte raz nemáme žiadny čas, eh, digitalizácia všetkých oblastí života hromadne postupuje a to je ako mm, roman, ktorý ukazuje nový svet v minulosti a nie v čase, kedy my sa s tým musíme zoberať. My nemáme žiadny čas potrebujeme um, európsku ochranu údajov pre nás a pre našich občanov a potrebujeme uh, ju preto, aby sme uh, sa vysporiadali s tretimi štátmi mimo EÚ a tiež potrebujeme smernicu pre ochranu údajov v justičnej oblasti. Je smiešne povedať, uh, že toto je vec národných štátov Práve dnes ráno sme hovorili o spolupráci eh, medzi policiou a spravodlivosťou v Európe a justíciou, ale aké pravidla tam platia, eh, to sú eh, svojvoľné maniere. Jedni e, takto posudzujú tie údaje, iné opačne a e, niektorých považujú za tajné, e, iní e, prístupujú laxne a takto nie je možné ďalej. E, my potrebujeme naredenie a potrebujeme smernicu a musíme tento rok začať s riadnymi vyjednávaniami. Ďakujem, Brigitte. E, najprv vám, pán Boni, a potom Jozef. Vám má slovo. Juan Fernando. You, Claude, time... Ďakujem, Claude. E, ja sa vyjadrím krátko. Najprv chcem jednoducho mm, preukázať, že um, pokračuje uh, odhodlanie výboru LIBE zaobrať sa touto najrelevantnejšou otázkou uh, ochrany To je dobrý signál pre uh, nových e, členov výboru Libe, aby vedeli, že pracujeme naozaj tvrdo už roky v poslednom volebnom období a to dobrá dohoda. To sa týka aj rozvoja základných e, práv, e, ktoré sú upravené v e, charte e, zákonných práv aj tej Lisabonskej zmluve a aby e, sme už e, raz a navždy urobili z Európskeho parlamentu ozajstný zákonodárny orgán, čo týka e, zákonných práv, tak to je dôležitý krok. E, hovoríme o tom vážne, hovoríme o um, právach európskych občanov a druhý bod nielen ukazuje um, trvanie tohoto záväzku, ale tiež vrá svetlo na skutočnosť, že my sme videli predtým že e, preberané otázky e, sa preťahujú veľa rokov a nikam to nevedie. A je mi to ľúto, tu bola otázka aj s e, horizontálnou smericou proti diskriminácii a rovnakým zaobchádzaním a neuzralo to svetlo dňa, nestalo sa to. To isté platí pre transparentnosť a prístup k dokumentom. Už roky sa to naťahuje, hoci ten záujem, ktorý tom venoval výbor Libe, e, nezaznamenal svetlo na konci tunela. A zo žiadneho dôvodu by e, tomu tak nemalo byť pri tomto balíku ochrany údajov. Teda myslím, že my v Európskom parlamente by sme mali sa čo najviac snažiť, aby sme vrhli svetlo na tie členské štáty, ktoré zaustávajú alebo kodu prekážky e, dokončeniu dohody a snažia sa zablokovať e, spoločnú pozíciu, počnúcu všeobecným prístupom. Mali by sme lepšie vedieť, e, aké sú príčiny. Samozrejme zdá sa, že nariadenie dôležitá vec, ale smerica je e, tu e, pre členské štáty dôležitá, takže dobre, že sme sa priblížili k tomu, aby sme konkrétne vedeli, aké e, sú tie horúce miesta na renení, ale mali by sme podobne postupovať aj za smernicu, aby sme zistili presne, aké úzly musia byť rozviazané, aby sme to e, naplnili a zrealizovali, aby sme vedeli, že Európsky parlament e, sleduje veľmi zblízka prácu rady aby eh, trilog sa začal a to čím skôr, tým lepšie. To aktuálne eh, pripomenutie legislatívy, ktorá začala, lebo to nie je zlé. Ďalej pán Bony. Ja jestem nowym członkiem parlamentu. Ja som novým poslancom Európskeho parlamentu, ale e, za posledného 1,5 roka ako e, minister správy a digitalizácie v Polsku som pracoval e, okrem iného aj na tejto smernici, aj na redení a predpok- domnievam sa, že toto sú jedný z najdôležitejších dokumentov, ak Európa e, musí e, vypracovať. Poprvé, sú dva závery Európskej rady z oktobra 2013 a e, z e, tej e, z komisie, ktorá určila úlohy na roku 2014 až 30, kde uviedli, že rok 2015 je hraničný pre prijatie tohoto nariadenia. Po druhé, nebudeme akceptovaný v rôznych skupinách európskej spoločnosti a e, e, ne, e, bude akceptovaná obchodná dohoda z USA, ak neobjasníme všetky otázky, ktoré sa týkajú prevodu prenosu údajov a právneho rámca, ktorý v Európe musí byť dodržovaný, čo týka ochrany súkromia. A nejde o to, že čo bude v akom dokumente, ale spoločenská klíma a jej dojem našich e, voličov. A po tretie, ak chceme, aby Európska únia dosiahla e, konkurenčnej prevahy a aby sa rozvíjal celý e, sektor spracovania údajov, pretože to je nevyhnutné v mnohých oblastiach, tak musíme nájsť túto dohodu medzi očakávaniami a možnosťami podnikov v oblasti ochrany údajov a tým všetkým, čo sa spája s očakávaním občanov. Po štvrté, čo sa týka prijatia týchto riešení, e, počas roku 2015 bude skúškou vierhodnosti Európskej inštitúcii, rovnako aj parlamentu, rady aj Európskej komisie. A v tomto zmysle sa domnievam, že konkrétny kalendár Udivujem ma e, vypoveď e, predstaviteľa Talianska, ktorý povedal, že nemá žiadne údaje, e, ktoré sú potrebné na to, aby sme začali rozhovor aspoň v trialogu. Tento kalendár môžeme verejne predstaviť, môžeme hľadať kompromisy. Počas trvania rokovania trialogu môže byť predlžený ten čas, ale nemôžeme hovoriť, že nevieme, kedy sa tie práce ukončia. To je zaujímavé, že sme si vypočuli prejav nového poslanca, ktorý má s tým praktické uh, skúsenosti a uh, ktorý vidí, že prečo to treba uh, naplniť. To je zaujímavý príspevok a uh, nie to posledné na zoznam, lebo ona ešte uh, bude chcieť hovoriť stručne. Jozef uh, má slovo. Uh, Jozef Biden-Hozer má teraz slovo. Ďakujem. Domňam sa, že táto celá diskusia e, je podľutovania hodná a že normálne e, v európskej súvislosti hovoríme o dobrých e, príkladoch, ale toto jednoznačne není dobrým príkladom. To je úplne iné. A no, ukazuje to, že inštitúcie nespolupracujú a tiež to ukazuje, že to nefunguje, keď nemyslíme v rámci Európskeho spoločenstva, práva spoločenstva a e, nepostupujeme medzivládne, alebo nechceme postupovať medzivládne. A tiež je zaražujúce, keď e, si pozrieme tie diskusie v e, hospodárstve, pozrieme, e, v e, Nemecku bola e, na jar e, veľký veľtrh chce byť v Hanoveri, e, kde e, IT sektor je presvedčený o tom, že potrebujeme ochranu údajov, bezpečnosť údajov a IT sektor sa jasne vyjadril, že je to nutné a tiež čakajú na naše činnosti a by my ako zákonodarcovia sme mohli príjmať zákony a nie sektor a e, preto e, v tejto súvislosti, keď e, hovorí rada, že s jednotlivými zástupcami neformálne hovorí, tak v skutočnosti to vyzerá, ako keby nevedeli, že ako to funguje a že naša práca by bola taká fušerská zlá v tomto parlamente a pritom tí istí ľudia, ako aj verejnosť má prístup e, k e, novinám a e, mňa e, zaraža, že e, niekto e, túto diskusiu zo strany rady e, nesledoval z tých, ktorí o tom rozhodujú. A e, po tretie, e, nie je to vinou členských štátov, to je nesprávne. Ja poznám členské štáty, oni majú záujem na tom, aby rýchlo sme dospeli k európskemu riešeniu a bolo by zaujímavé vedieť, že ktoré členské štáty to vedomé naťahujú a e, ktoré e, členské štáty e, hrajú tú hru, aby zabranili výsledku. A ja si myslím, že takéto naťahovanie a takýto druh nepolitiky znamená ťažké škody pre digitálnu budúcnosť Európy a to sú veci, ktoré už sme dávno mohli regulovať. Nemôžeme regulovať a myslím si, že takýto postup celkovo poškozuje Európsky dom. Ďakujem veľmi e, stručne a potom máme ďalšieho rečníka. Ja myslím, že by bolo zaujímavé, keby e, tie záväzky, ktoré e, vyjadrila komisia, aj americký predstaviteľ, naozaj boli naplnené? No, obávam sa, že nemôžeme tomu dôverovať. Ešte to musíme uvidieť. A treba potvrdiť eh, tie noviny, eh, že eh, rada bude sledovať, čo sa dosiahlo. Ešte musíme vidieť, čo z toho vznikne. Ja si nemyslím, že v tejto súvislosti je tu tá lehota, ktorú spomenul kolega pán Bony, že to súvisí s americkým kalendárom. Ja si myslím, že to nebude priaznivé, ak e, tie veci e, nastanú neskôr. Uvidíme ešte, aký bude vývoj. A v tomto zmysle ja navrím, aby sme na tom pracovali. E, samozrejme je to veľká otázka pre nás všetkých, pre občanov, pre naše zákony. A, a má to aj dôsledky na Spojené štáty. Musíme pracovať viac, nielen s administratívou USA s kolegami v kongrese, ale potrebujem viacej pracovať e, s organizáciami občianskej spoločnosti v USA, ktoré môžu byť e, našimi spojencami, keď budeme chrániť aj európskych a amerických občanov e, pred prenikaním do ich súkromia. Musíme dať ešte nejaký čas Janovi a pokúste sa o to nemožné, aby ste e, odrazili e, tento dojem e, kolegov, ktorí pracovali na tejto téme a sú to obe vzájomne spojené témy a tiež Jozef povedal niečo občanským štátom a k stratégii, ako napredovať, pretože máme tu istý dojem a čakáme od rady doslova najväčšiu legislatívu a Ehm, vy nám môžete niečo k tomu, že čo môžeme očakávať v septembri? Na úvod poviem toľko, uh, uh, že od samého začiatku bolo jasné, že uh, toto sa netýka tretieho štátu. Deje sa to tu, my o tom rozhodujeme rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš európsky právny rámec. Bola tu zmienka o transatlantickej obchodnej dohode. Je zrejme, že ten novozvolený predseda komisie niekoľkokrát zopakoval, že predmetom vyjednávania pri tejto dohode nebude otázka osobných údajov, ochrany osobných údajov. Myslím, že e, to, o čom tu dnes hovoríme, e, sa týka základných práv občanov a e, práv firemného sektora, e- ekonomiky EÚ. Ako povedal Jozef, vedi, z toho vy- vyplýva konkurenčná nevýhoda pre európske firmy voči firmám z tretieho štátu. E- oni si jednoducho môžu vybrať ľubovoľnú z 28 jurisdikcií na to, aby si e, otvori, aby teda založili firmu s e, adresou, so sídlom, s nejakým PO boxom. Preto a nielen preto v Európskom parlamente sme koncipovali e, takú širokú dohodu, kde sme sa snažili sklbiť právnu istotu a dôveru občanov v to, že tá norma ochrany bude ešte vyššia, než bola doposiaľ. Po druhé, vznikol tu záväzok mať harmonizovaný, e, zjednotený právny rámec EÚ. A, a ako to dosiahnuť? Ak budeme pokračovať v tejto práci v e, načrtnutej dohode, e, verím, že E, o tom e, je presvedčená aj rada. Jeden z tých dôvodov, prečo rada narážala na mnohé problémy, súvisí s tým, že e, sa objavili otázky, ktoré bolo úplne mimo e, tejto hlavnej témy. Teda netýkali sa zjednotenia a harmonizácie, práve naopak poviedli by k ďalšiemu roztriešteniu spochybňoval sa podstata článku 8 Charty základných práv, kde sa hovorí o tom, že nemôže dochádzať spracovaniu osobných dát bez existujúceho právneho základu, bez explicitného súhlasu dotknetej osoby. Pritom sa, dos, do, sa, s, sa začalo tvrdiť, že sú oblasti, kde toto neplatí, kde to netreba, čo je skutočne mimo akýchkoľvek zás zásad, ktoré sme doposiaľ uznávali a, a schválili. Pokiaľ sa budeme uberať cestou návrhov, ktoré sú úplne mimo e, nášho smerovania, e, tak bude sa to naťahovať ešte viac a viac. 9546, toto nariadenie, to trvalo 4 roky od začiatku až po schválenie e, a je jasné, že dnes je tá situácia už iná ako už povedal Axel Foss a ďalší, e, máme teraz už režim trialogov ak jednoducho e, preberiete na pôde rady pozíciu EP, tak e, potom to môže byť 4 roky, ale takto, že Bohu sa to nevyvíja. Musíme nejak sa zblížiť, zblížiť svoje stanoviská. To sa deje vo formáte trialogov. My sme veľmi otvorení chceme skutočne urobiť všetko preto, aby sme e, nejak, našli nejaké riešenie pre tie nedoriešené otázky. E, my, e, my si uvedomujeme, že ide o komplexnú záležitosť, ide o stovky článkov. Aj my sme mnohé veci zistili, objavili, naučili sa v rámci práce na týchto legislatívnych aktoch, ale dospel, dozrel čas na to, aby sme to nejako završili. Sekretariat e, výboru LIBE, e, predseda alebo predseda e, Moráež môže pozvať na naše zasadnutie ministra alebo ministrov, ktorí majú problém s odobrením tohto smerovania, ktorým sa zdá, že niečo, čo je pre nich dôležité, zatiaľ nikto e, neuviedol, alebo sa tým nezaoberá. Potešujúce je to, že pán Loistin bude spravodajkyňou pre e, smernicu. E, my to však vnímame ako balík, nariadenie plus smernica. Plne súhlasím s vami, že asi by, e, by e, bolo že asi, e, asi je každému jasné, že na tých minimálnych štandardoch sa dohodneme. E, spomínam si, keď sme preberali e, európsky vyšetrovací príkaz a v podstate hneď na to nadviazalo snaženie dohodnúť sa na štandardoch ochrany osobných údajov. Do- No a ide stanovenie e, minimálnych noriem, minimálnych požiadaviek, e, od ktorých sa odpichnú členské štáty. A, a, a Európsky parlament teda očakáva, že členské štáty to budú dodržiavať. No a preto navrhujem, aby čo najskôr po e, dovolenkovej sezóne sme mali stretnutie tieňových spravodajcov so mnou a e, aby sme prebrali tie veci, o ktorých sa hovorilo medzi iným aj dnes. Ďakujem. To je presne, presne, čo bolo potrebné. Potrebujeme spoločnú stratégiu ohľadom tohto legislatívneho balíka, a ohľadom implementácia. A naši koordinátori sú si toho vedomí, rovnako aj tieňoví spravodajcovia Takže v septembri, oktobri by sme sa rozhodne mali k tomu vrátiť a potom budete mať aj to zasadnutie tieňových spravodajcov. E, je 10 koordinátorov, takže, takže treba mať e, kompletnú a komplexnú komunikáciu v tejto veci. Takže ďakujem. A opäť sme skončili túto tému na čas, čo je vynikajúce. A rovno sa púšťame do ďalšej témy na základe dohody s koordinátormi a komisiou. E, budú ďalšie dva body za zatvorenými dverami. Um, ehm, Sofie, zbytočne na mňa tak pozeráš. Je to tak, bude to za zatvorenými dverami pre nových členov. Znamená to, že máte odísť. Sophie, don't give me a hard time. It's my first day. You're not, you're gonna, you're not gonna do that. Well, not today. You know, you've only got <laughs> five more years to go. Eh? Nepáči sa mi tvoj pohľad. Eh, eh, ja chcem, aby bolo eh, uvedené v zápisnici. Bolo to dohodnuté koordinátormi. Ja mám zásadnú, zásadnú výhradu voči tomu, aby téma uh, EU-US Safe Harbor bolo preberané za zatvorenými e, dverami. Európska komisia by to mala zdôvodniť písomne, prečo to žiada. Je to v súlade aj s judikatúrou ohľadom transparentnosti. A skutočne e, ja nevidím žiadne opodstatnenie preto, aby to bolo za zatvorenými dverami. Veď tu nedochádza k zákonodárnej činnosti, ani k e e nejakej analýze. Takže absolútne nesúhlasím s tým, že je to takto realizované a ja žiadam, aby to bolo písemne zdôvodnené. Ja som zrejme to očakával. Ak je to kopia toho, čo sme mali predtým, tak to neobstojí. My chceme mať riadne zdôvodnenie. Toto je moje zdôvodnenie, ale celkom vážne teraz Jeden z koordinátorov na to poukázal tiež. My sa e, v prípade e, Safe Harbor e, sa robí výnimka, ale v septembri budeme mať už trošku prísnejšie matinely ohľadom toho, čo môže byť preberané za zatvorenými dverami, čo nie. Rozhodne jeden koordinátor mal pocit, že toto Safe Harbor nemalo byť za zatvorenými dverami. E, skutočne e, od septembra budú oveľa e, prísnejšie pravidlá hry pre, týkajúce sa toho, upravujúce to, čo môže a čo nemôže byť za zatvorenými dverami. Viem, že toto je haklivá otázka a obzvlášť pri tom Safe Harbor, tam uznávam, e, že je to na najvýš e, spochybniteľné, či si to zasluhuje štatút témy preberanej za zatvorenými dverami. A určite to tak nebude počas celého mandátu. Prosím o vašu dôveru, že od septembra to bude ináč. Ja vám verím a asi nemôžem nič urobiť s tou výnimkou, ktorá bola udelená dnes. E, veď to, e, tu nejde o to, aký, aký majú názor koordinátori ohľadom transparentnosti. Máme zmluvu, legislatívu, nemôžeme to jednoducho ignorovať, že niekto si zmyslí. E, veď tu nejde o mňa, ide o občanov, ktorí majú právo vedieť. A my teraz vylučujeme občanov my im odopierame občanom ich práva. Nestačí povedať, že koordinátori mali pocit, trošku lepší argument, no koordinátori prijali rozhodnutie. Ja si myslím, že musí byť nejaké zdôsadne zôvodnenie. Ja beriem za to zodpovednosť. Dobre? A určite, že budeme eh, formulovať eh, nejaké nejaké pravidlá hry od septembra počnúc, ale pustme sa do tej témy. Nechceli sme zmiasť tých nových členov a práve sa nám to podarilo ich úplne zmiasť.